Right, um, good afternoon everybody. If you could... Dobré popoludne želám všetkým, keby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať s našim rokovaním. A prvý bod programu je ako vždy schválenie programu schôdze, takže považujem program za prijatý. A druhý bod programu sú oznámenia predsedničky žiadne nie sú však. Takže môžeme hneď prejsť tretiemu bodu nášho dnešného programu. A to sú kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politiky odmeňovania orgánmi dohľadu. A ide o to, aby sme posúdili pozmenujúce návrhy a ja teda odovzdám hneď slovo našej spravodajkyni Arlene McCarthy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Predovšetkým by som chcela poďakovať kolegom, ktorí e, vôbec e, sa, sa podujali tú úlohu, že predložení pozmeňujúce návrhy a ich pozmeňujúcimi návrhmi výrazne e, sa zlepšil text. Mali sme aj stretnutie s tenými spravodajcami. Funguje tlmočenie? Pýta sa spravodajkyňa. No. Okay. Do we have a problem with translation into German? Máme problém s tlmočením do Nemčiny. Ešte niekto iný počúva Nemčinu? To do, um, very briefly in... Čiže v podstate v dnešnej výmene názorov som chcela, bol tu aj taký návrh, že by sme to odložili, ale ja som to naschvál chcela, aby sme možno mohli dosiahnuť určitý pokrok, aby sme dosiahli kompromisy k niektorým pozmeňujúcim návrhom, pretože som si istá, že dostaneme alebo dosiahneme kompromis. Mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov sa navzájom doplňajú alebo doplňujú to, čo som aj ja sama navrhla. Takisto by som chcela informovať o tom o poslednom vývoji, pretože bolo vlastne rokovanie aj k, k smernici Bazile 2, takže tam došlo tiež určitomu vývoju. Ja by som teda sa chcela pozrieť na túto moju e, vec a prvá, všetky pozmeňujúce návrhy sú také štyri druhy alebo štyri kategórie. Prvý z nich e, e, skupina vlastne by sa, sa týkali od toho, aby niektoré e, pravidlá mali výnimky, potom druhá kategória poznáci návrh sa týka teda politiky odmeňovania a čo ja považujem za pozitívne je, že všetci im považujú za potrebné, že je potrebné riešiť systém odmeňovania e, vo finančnom sektore. A vítam všetky pozmeňujúce návrhy, pretože v podstate všetky pozmeňujúce návrhy kolegov e, doplňajú aj môj návrh, aj môj prístup e, ktorý sa snaží za implementáciu finančných princípov G20. Takisto by sme do toho chceli zakomponovať určité rizikové prvky. Ja som takisto chcela do toho zahrnúť aj určité konzultácie aj s investormi a s zúčastnenými stranami. V podstate väčšina pozmeňujúcich návrhov je smerovaná k tomu, aby pracovníci, ktorí pracujú s hazardnými finančnými nástrojmi, by mali priamo podliehať eh, dohľadnému orgánu A myslím si, že to je veľmi dôležitá oblasť, aby sme sa na túto otázku postreli, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu medzi zabezpečením, podržaním kapitálu, vyplácaním eh, odmien zo zisku. No ale chcela by som takisto sa pozrieť na niektoré kompromisné návrhy, ktoré sa týkajú odmeňovania. Mnohé z nich predložili moji kolegovia, boli veľmi dobré a zlepšili text. Potom tretia kategória pozmeňujúcich návrhov sa týka uh, E, to sú také rôzne um, dohľadné opatrenia pre komplexný systém resekuritizácie a Takisto bolo predložených množstvo pozvoňujúcich návrhov, niektoré z nich vyžadujú ďalšiu prácu výboru, čiže je potrebné urobiť aj analýzu a urobiť revíziu um, trhu s, s pre sekuritizácie, pretože mnohí z zákonodarcov hovoria, že ani nemajú kapacity, aby takúto legislatívu vôbec mohli prijať. Takže chceli by sme presne vedieť, že čo je potrebné, tak aby mohol byť zabezpečený dobrý do, dozorčí dohľad. No a potom ďalšia štvrtá kategória, to sú pozmeňujúce návrhy, niektoré z nich takého odborno-technického charakteru. Uh, Takisto si myslím, že sa dajú veľmi ľahko zakomponovať, ale myslím si, že kľúčová otázka mojej správy je časový har- v súvisí s časovým harmonogramom, pretože viete, že 9. apríla v Japonsku bolo rokovanie k bazilejskej dohode a na tomto rokovaní e, odzneli e, určité obavy z hľadiska akčného e, plánu aj požiadavky CRD 3 ja som povedala takisto kolegom, že možno by som pristúpila na určité zmene časového harmonogramu v tom prípade, že tu bude určitá vzájomná závislosť. Nechcela by som teda vám povedať, že teda my sme chceli to všetko odložiť, kým nebudeme mať vyslovené dôkazy, ale v podstate aj ten, tá zmluva z Bazileja sa takisto odkláňa od pôvodnej zmluvy z Bazileja. Takže budeme mať takisto aj štúdiu, dopadovú štúdiu, ktorá bude k dispozícii v polovici mája, takisto budú aj určite ďalšie návrhy v júni, ale myslím si, že by nás to nemalo zdržať v našej práci. E, ja si myslím, že mali by sme ďalej pokračovať v práci na kompromisných návrhoch, e, ďalej sa pripraviť na hlasovanie a takisto ja tým poradím sa aj s predsedničkou, že kedy by bolo lepšie naplánovať hlasovanie, ale chcela by som ale zdôrazniť, že myslím si, že musíme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti tak, aby, správ, aby bola smernica publikovaná ešte do konca roku. No, budeme musieť mať návrhy k novému systému odmenovania, aby to platilo už od, od 1. januára, takže musíme mať tieto návrhy čo najskôr v dispozícii. Chcela by som sa ešte vyjadriť k otázke grandfathering a k, osobitne v otázke resekuritizácie. Si myslím, že my ako zákonodarca by sme nemali podporovať eh, veľmi širokú klauzulu tú tzv. starovcovskú, kedy teda kým neplatí nové, platí staré. Takže je potrebné zabezpečiť, eh, aby ne, nebolo veľmi široký takýto priestor, ale my musíme zabezpečiť vždy, aby kapitál bol vždy k dispozícii a aby teda nebol vlastne daňový poplatník eh, vystavený eh, priamému bankrotu. Pretože ide o to, aby sme sa neocitli v takejto finančnej kríze, ako je dnes Jednoducho ide o to, aby všetky aktíva boli kryté. No a keďže sú určité, ak, ak banky majú problémy s kapitálom a s likviditou, tak to znamená, že jednoducho e, sú podkapitalizované a jednoducho budeme musieť požadovať, aby splňali tieto požiadavky. Ja viem, že viaceré banky lobovali za to, aby sa odložilo prijatie tejto smernice, aby mohli ešte chytro tieto banky vyplatiť veľké bonusy a to je vonkoncom nezodpovedné správanie, pretože tieto banky by sa mali skôr sústrediť na to, aby tieto prostriedky použili na e, navýšenie kapitálu a nie na bonusy. Takže ja sa ešte pozriem na revíziu e, diskusie o bazilejskej zmluve a ja by som budem sa snažila nájsť e, spôsob, akým by sme mohli postupovať ďalej ale zároveň nechcem, aby tento výbor nejakým spôsobom ohrozil daňových poplatníkov. Preto som vlastne aj chcela zabezpečiť, a preto som aj musela naše stretnutie so štyrmi spravodajcami odložiť, hlavne kvôli tomu, že to bolo pôvodne plánované na Štrasburg, kde, ktorý sa potom ale nemohol uskutočniť. Ale dorokovanie v Japonsku o tom musíme prejednať ale ja si myslím, že ne, nemusí to všetko znamenať, že celá moja správa bude vlastne odložená alebo posunutá na neskôr, ale jednoducho dôležité je, aby sme to všetko mali v platnosti k 1. januáru 2011. Neviem, čo k tomu ešte povedia kolegovia, ale myslím si, že 200, celkovo si myslím, že tých 227 pozmeňujúcich návrhov bolo, bolo prínosom a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Predsednička, ďakujem pekne. Pán Karas, chceli ste sa ujať slova? Pani predsednička, chcem najprv povedať, že sme mali veľmi dobrú diskusiu medzi tieňovými spravodajcami a pani spravodajkyňou, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy ešte sme to celé nedobrali, ešte tu je mnoho práce pred nami. Po druhé, súhlasím so spravodajkyňou v tom, že na jednej strane by sme to nemali zbytočne naťahovať, ale na druhej strane by sme nemali konať osamotene v danej ťažkej situácii v Európe, pretože to sa neukazuje ako zmysluplné, ale na harmonograme by sme mali pracovať. A dôležité je, aby sme e, troška pouvažovali o tom, ako by sme vyriešili to hlasovanie na budúci týždeň bez ohrozenia letného programu. Ide o to totiž, že mali by sme to troška odložiť, pretože nemá žiaden význam, tak ako pri Bazileji, hovoriť alebo dosiahnuť nerovnakú implementáciu so Spojenými štátmi. A od Spojených štátov počujeme, že pred polovicou roku 2011, niektorí si myslia, to bude dokonca koncom 2011, že skôr to implementovať nebudú. A preto by sme tu mali viesť aspoň spoločný rozhovor, pokiaľ ide o implementáciu a mali by sme to ešte prediskutovať. Súhlasím aj s tým, že potrebujeme vyslať jasný európsky politický signál, že Európska únia ehm, zavedie tých 20 uznesení a že ehm, nevyvoláme žiadnu pochybnosť v tom, že sme za rýchlu realizáciu ehm, tohto predpisu. Obsahové detaily treba ešte prebrať osobitne, o tom hovorila spravodajkyňa z môjho pohľadu je juniekom e, dohovor rozumným riešením. Pre nás sú dôležité tieto obsahové veci. Komisia by mala ešte podrobne prebrať otázky k CAD2 a síce mala by to čo najskôr predložiť. Je tam viacej bodov, ktoré pri CADC2 chápeme ako úlohy pre komisiu, najmä pokiaľ ide o preskúmanie medzinárodného súladu, súhlasu a doteraz nemáme žiadnu reakciu komisie. A to sa týka aj iných vecí. Pri CAC2 sme pred koncom posledného obdobia povedali, že komisia má preskúmať zvýšenie percenta a dopad na e, trh e, s cennými papiermi, ale to nemáme. Prechod z, ba, e, z Bázla 1 na Bázel 2 by sa nemal predržovať zbytočne. Potrebujeme tu aj e, preskúmanie, aby nedošlo k konkurenčnému znevýhodnenia. Európskej únie. Dôležitý je aj proces e, ešte potom tu máme otázku e, v tom zmysle, že by sme to nemali preťahovať, ale e, mali by sme stanoviť troška neskorší dátum, mali by sme vypracovať kompromisy pre otvorené otázky a komisia by mala výboru čo najskôr odpovedať na naše otázky. A e, toľko by som chcel zatiaľ povedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte tieňový. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem Arlín za to, čo si tu urobila. Teším sa na naše ďalšie rokovania. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá legislatíva, pretože toto je to, čo očakávame od bank, že urobia, aby dokázali vyriešiť straty v svojich bilanciách práve cez e, túto E, e, sekuritizáciu, ako aj správne politiky odmeňovania. Už predtým sme hovorili, že je veľmi dôležité, aby sa to aj stalo a aby bolo jasné, aby kumulatívny dopad narastu kapitálu, ktorý žiadame nielen v dvojke, ale aj v štvorke, aby neobmedzil kapitál, ktorý je k dispozícii na pôžičky v ekonomike, Takže otázka je naozaj taká, že kedy to treba začať implementovať. A e, ide o to, aby sa to aj medzinárodne dohodlo a nie len v Európe. Takže my naozaj potrebujeme, vidíte, čo sa uskutočnilo na poslednom stretnutí v Bázli. Ja si myslím, že by sme to mali začať implementovať od e, polovice budúceho roku. Britské inštitúcie ešte stále hovoria, že by boli radi, keby sa to implementovalo od 1. januára 2011. Takže to je náš prvý termín, ale ja rozumiem, že iný, druhý, že banky žiadajú oveľa neskoršiu lehotu niektoré tvrdia, že potrebujú až rok 2014. Ja osobne si myslím, že to je nepriateľné, že by sme 5 rokov po e, kapitálovej kríze nezačali riešiť situáciu na kapitálových trhov a ich sekuritizáciu. Takže ja rozumiem e, tieto e, naše dokumenty, bázelské dokumenty, aj to, čo by sme mali s nimi urobiť. A ja by som bola naozaj rada, keby sme sa pohli dopredu a keby sme získali prístup k potrebným informáciám, pretože potrebujeme určitú publicitu a transparentnosť údajov a podobne. a musíme sa zaoberať aj otázkou dopadu e, vplyvu. Ja som sa snažila veľmi presne v rámci rokovaní poukázať na to, kde je formulácia nedostatočná a kde to treba opraviť. A preto mám veľmi konkrétne pozmeňovacie návrhy, niektoré veľmi technické napríklad o synteticky štrukturovanej e, sekuritizácii, kde by sme mali predkrízový majetok a na tom by sa mohlo popracovať. A taktiež Takže ja vlastne e, súhlasím s tým, čo Arlín uvádza. Nebola by som rada, keby došlo k úplnému omeškaniu implementácie týchto štyroch historických materiálov. Myslím si, že to by bolo priveľa a že by si to vyžiadalo priveľa času zo strany inštitúcií. Najmä, si myslím, že rok 2014 je veľmi neskoro a ten jazyk, e, ktorý, alebo tie formulácie o odmeňovaní by mohli byť naozaj veľmi dobré. A keby sa to mohlo prebrať v 20 koncom roka, to by bolo naozaj veľmi dobré. Ne, ale americké banky zvyknú platiť bonusy pred Vianocami v Británii, po Vianociach, takže ja si myslím, že e, každý sa potom, ak zverejníme ten dátum, bude snažiť to obísť ale ja myslím, že by sme to mohli sa snažiť nejako upraviť. Takže na záver, ja si naozaj myslím, že je dôležité, že banky majú teraz konať. My potrebujeme určitú transparentnosť za týmito číslami a myslím si, že je nepriateľné, aby niektoré banky jednoducho trvali na tom, že odložte to, odložte to, odložte to, nemáme na to ešte prostriedky a tak ďalej. S tým nesúhlasím.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 a posolstvo, ktoré vyšleme európskym spoluobčanom, e, nemôže byť len ten ústupok, ktorý očakáva, lebo tlač poukázala na to, že praktiky e, na finančných trhoch sa vrátili k predchádzajúcim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 treba vziať do úvahy tri veci. Poprvé, e, to je želanie e, v oblasti medzinárodnej spolupráci s USA. Po druhé, nemôžeme občanom vyslať posolstvo, podľa ktorého by sme ešte viac ustúpili, pokiaľ ide pri reglementácii a aplikácii nových pravidiel, najmä pokiaľ ide e, o otázky odmeňovania. V okamihu, keď európska tlač hýri článkami o tom, že tie predchádzajúce praktiky sa opätovne vrátili do života a preto je Európsky parlament zodpovedný e, za to, aby preukázal, že európsky politici sú aktívni a necúvnu. A po tretie, ak e, príjmeme pravidlá, tak to preto, aby sme sa vyhli nielen z morálnych alebo politických dôvodov, ale aby sme sa vo všeobecnosti vyhli tomu, aby došlo k opätovnej kríze vo finančnom sektore. Takže myslím si, že technicky môžeme e, určiť istý, e, čas, istú časovú lehotu na prispôsobenie sa, ale čím viac budeme vyčkávať s aplikáciou nových pravidel, tak tým viac sa to bude odkladať, nebude tam prechodné obdobie a naozaj potom dôjde k tomu, čo vy hovoríte. Bude to v roku 2014-2015 a to je politicky nepriateľné, lebo my nemôžeme príjmať pravidla 5-6 rokov po kríze. A pokiaľ ide o efektívnosť nášho systému, tak to znamená, že ak nám bude trvať 5-6 rokov, kým eh, implementujeme nové pravidlá, tak otvoríme dvere novej kríze. Ja si myslím, že navyše ešte aj bankový lobbying, keď sa hovorí o úrokoch, tak ho pozorne hovor, hovoríme, o, hovoríme o úrokoch, nehovorme o CDS e a vždy akože eh, sa hrajú s týmito textami, prehádzajú si tieto otázky a odkladajú, vždy povedia, že iná otázka je dôležitejšia, takže myslím si, že s týmto by bolo treba skoncovať, treba vytvoriť a zaviesť do praxe pravidlá a predovšetkým si nemôžeme dovoliť vyslať občanom e, posolstvo, že parlament opäť ustúpil aj v otázkach odmeňovania. Portaž, by ste chceli niečo povedať, nie? Takže Ole Smith. Ďakujem, pani predsednička. Možno poviem niečo, čo sa tu nebude páčiť, ale myslím si, že banky a dobre fungujúce banky sú dôležité v trhovom hospodárstve, dokonca aj v sociálnom trhovom hospodárstve. A ja si myslím, že je zvláštne, že, toto, že používame túto retoriku. Moje pozmenujúce návrhy a mnohé z nich sa snažia o rekonštrukciu ekonomiky Európy, ktorá bola veľmi poškodená. A ak my budeme múdri, a ja si e, nemyslím, že tie slova, ktoré sú v niektorých prekladoch použité, ako vysoblovo a podobne, my by sme si mali uvedomiť, že nemáme brániť, prekážať trhu a škodiť mu ešte viac, než sa mu škodí dnes. A preto si myslím, že by sme mali mať vyvážený prístup. A z môjho pohľadu ja nie som e, z toho zhrozený, že u mňa lobujú banky. Pretože ak vy hovoríte, že každá banka je nedostatočne je podkapitalizovaná, tak som povedala, že to nie je pravda. Niektoré banky, ktoré budú mať problémy s novou smernicou, a s ďalšími smernicami tie nie sú podkapitalizované, ale budú mať problémy kvôli novému systému. A preto sa naozaj veľmi teším, že teraz uvažujete pani McCarthy o tom, že by ste mohli akceptovať postupné zavádzanie. A ja si nemyslím, že sa treba za to hambiť, alebo že by bolo treba povedať, že toto nevydáva ten správny signál občanom a verejnosti a podobne. Myslím si, že jeden z našich cieľov v tomto výbore by mal byť, že sa snažíme počúvať a že sa snažíme počúvať aj rôzne myšlienky, názory a to, čo robíme, sú, je snaha o pragmatické riešenia. A niekedy je to ako rozprávka. Ja som čítala rozprávky deťom a keď sa bali, tak som im povedal, že nakoniec sa všetko dobre skončí. A my keď budeme pracovať s týmito vecami, jednou z touto najdôležitejšou smernicou spolu s ostatnými, tak si myslím, že sa nám môže podariť dospäť ku dobrému koncu. A chcel by som na záver povedať, že z môjho pohľadu ten globálny dopad, globálny prístup je naozaj životne dôležitý a musíme spočúvať aj to, čo sa deje na iných svetadieloch a samozrejme najmä e, severoatlantická väzba je pre nás dôležitá. Ale vo všeobecnosti si myslím, že váš prístup z hľadiska e, zo strany spravodajcu bol veľmi dobrý. Ja chápem, že nedokážete podporiť všetky moje pozmeňovacie návrhy, ale mohli by ste podporiť aspoň ich časť. Ďakujem. You, uh, Ďakujem, pán Belz. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir zunächst einmal einen herzlichen Dank an die Berichterstatterin. Ďakujem, ďakujem aj spravodajkyni. Ešte niekoľko vecí za mňa Myslím si, že tu máme mnoho plánov, úmyslov na mesladiska požiadaviek na vlastný kapitál. Hovorí sa o tejto téme na rôznych úrovniach, napríklad na bazilejskej úrovni v EÚ, v CEPSE, ako aj v rôznych e, vnútro, na rôznych vnútroštátnych úrovniach. A keď si pozrieme kvalitu jednotlivých návrhov v správe, môžeme povedať, že toto nashromaždenie opatrení spolu predstavuje pre banky a inštitúcie priveľké nároky, možno budú z toho preťažené. Keď si zoberiem napríklad tento návrh, ktorý tu je k CA3, tak pre podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme zaručili medzinárodne rovnaké podmienky. Keď si zoberieme tie podmienky CR3 a tie musia zodpovedať Bazileju. Okrem toho, ja mám veľký problém, a okrem toho je to aj to, čo najviac kritizujem, to je ten dátum účinnosti, kde sa tu hovorí e, december 2010. Ja si myslím, že je to veľmi včasný, skorý návrh a je nereálny opatrenia, ja myslím, že na tom sa všetci shodneme, sú dôležité, potrebné, tam nie sú žiadne pochybnosti, ale nepomôže ani to, ak ich budeme na silu presadzovať. Keď to preženieme s takýmito právnymi predpismi, tak tie sa môžu stať kontraproduktívnymi. A momentálne v Európe podľa mňa a podľa aj názoru mnohých e, e, expertov nemáme ešte úverovú krízu. A keď všetky úrovne naozaj zrealizujú svoje úmysly, tak tie požiadavky na banky sa znásobia. Otázka dostatočného kapitálu a e, by e, znamenala, že tento by už nebol k dispozícii na trhu. Takže ak nedáme pozor, tak vlastne vyvoláme úverovú krízu, ktorej sa chceme vyhnúť. E, tento návrh ale obsahuje aj niektoré časti, ktoré sú podľa mňa také, že ich môžeme prijať. Preto vítam napríklad návrh pán, spravodajca pána Karasa z EPP a pokiaľ ide o politiku dostupnosti alebo rizika, tak tu sú veci, ktoré môžu byť e, e, už realizované v januáru budúceho roku. Na záver chcem povedať, že tie e, návrhy ku korelačnom obchodovaní a k listinám by sa mali troška odsunúť na neskôr. Ďakujem. Catherine Styler. Thank you, eh, Madam Chair, and thank you, Rapport. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajkyni. Pán Schmidt hovoril tuto o také rozprávky, to znelo skoro ako horor. Ja neviem, či e, bude môcť byť, e, nastať nejaké, e, nejaké všeobecné šťastie vo všetkom, alebo či to dobre vôbec dopadne. Ale jasné, že je dôležité, aby sme mali transparentnosť a spravodlivosť alebo férovosť. To by malo byť podstatné. Ja by som takisto bola rada, keby to bolo už prijaté tak, aby to mohlo vstúpiť do platnosti k 1. januára 2011, ale aj vzhľadom k tomu, čo sa udialo na rokovaní 9 9. apríla aj k tomu, čo sa deje v Spojených štátoch, musíme pochopiť, prečo sa navrhujú odklady. V tomto výbore často máme zástupcov výboru z Bazilejského výboru, ktorí sem môžu prísť, kedy, pozna, kedy na, najbližšie príde niekto z Bazilejského výboru, pretože to by bolo určite užitočné. Čo sa týka hlasovania na budúci týždeň, myslím, že už bola situácia minulý týždeň v jednak teda bolo, bola odložená schôdza kvôli teda e, sopke, ale v zásade aj tak by asi bolo dobre, keby sa to bolo nielen kvôli tomu celkovo odložilo, pretože je, je to teda otázka, ktorá je pre našich e, občanov vysoko relevantná, vysoko kriticky dôležitá a kapitálne na banky e, mus, musíme teda zabezpečiť to, aby banky navýšili svoje kapitálové e, zásoby, aby sme sa vyhli e, chybám budúcnosti. Ďakujem pekne, Gunnar, Gunnar Hökmark, ďakujem pekne. Ja tiež mám niekedy pocit, že keď diskutujeme o finančných trhoch, robíme to takým spôsobom, ako keby oni žili niekde úplne inde, niekde v nejakej izolácii a buď zarábajú peniaze, alebo že zarábajú peniaze a škodia celému ostatnému svetu. Ale to v podstate nie je vôbec to tak. Pán Schmidt poukázal práve na ten iný rozmer, aj na tie transatlantické vzťahy, aké sú dôležité. Všetci sme si mohli všimnúť, e, osobitne v posledných dňoch bolo prijaté rozhodnutie, ktoré e, zmenilo pravidla fungovania MMF, kde získala Čína a iné e, hospodárstva väčšie právomoci. To je vlastne znak toho, čo zažívame v súčasnosti. A myslím si, že keď diskutujeme o tejto otázke alebo tej, ktorá bude nasledovať potom, teda kapitálové požiadavky a Bazilej 2, myslím si, že musíme prejednať aj otázku dopadu na hospodárstvo ako také pretože len teraz e, sme ako tak prežili veľkú úverovú krízu v európskej ekonomike a určite sa to nikomu nepáčilo a nikto z toho nemal radosť. A teraz musíme sa uistiť alebo zaistiť to, aby sme sa do takéto situácie nedostali opäť, pretože vidíme, že dopad e, finančného hospodárstva vlastne potom môže spôsobiť ďalšie nové ešte väčšie finančné nestability a problémy ak nám bude zaostávať hospodárstvo alebo bude nám sa znižovať e, hodnota aktív, spôsobí to problémy nie len v samotnej reálnej ekonomike, ak by sme ju mohli oddeliť od finančnej ekonomiky, ale aj vo finančnej ekonomike. A chcel by som ešte takisto vyslať e, odkaz spravodajskyni aj e, tieňovým spravodajcom, keď budú diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch, aby sa na to dívali z tohto pohľadu, pretože v tejto snemovni takisto diskutujeme aj o agende 2020, ktorá zdôrazňuje potrebu investícií a inovácií a nesmieme na to zabúdať, keď budeme diskutovať o tom o požiadavkách na kapitál a tak e, isto manevrácie priestor pre banky, pretože keď budeme príliš úspešní, že chceme minimalizovať rizika vo finančnom sektore, môžeme dosiahnuť oveľa väčšie rizika, ktoré ohrozia tú makroekonomickú stabilitu a hospodárstvo ako také. Takže ja by som žiadal e, spravodajkyne a stejných spravodajcov, aby sa na túto otázku dívali z pohľadu celohospodárskeho, nie z pohľadu finančných trhov. Ďakujem pekne. Pán Klinc, nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ganz... Ďakujem. Chcem k tomu povedať niečo veľmi stručne. Dnes ráno som bol na finančnej konferencii, kde bol aj e, prítomný komisár. A tá diskusia ukázala, že keď hovoríme o otázke rizika bank a ako by sme ho mohli zvládnuť, tak sa tam hovorilo samozrejme aj o e, smernici kapitálovej primeranosti. Ak sa nám podarí organizovať banky tak, že vždy, keď sa stane nejaká nehoda, tak sa neocitne v priepasti celé odvetvie, ale tie časti, ktoré majú problémy, by sa mohli vyňať a ten zbytok bank, bankových činností by mohol ďalej fungovať, tak potom by sa nám podarilo pracovať s pomerne jednoduchou reguláciou. To hovorila komisia. Ale ak príde k tomu, že povieme, že to sa prakticky nedá urobiť, že keď padne banka, tak padne celá a nemôžeme z nej vybrať časti, ktoré nepadnú, tak to nemôžeme vytvoriť ten systém a e, potom by bola tá regulácia silnejšia. A to bolo zaujímavé a možno by sme mohli viacej uvažovať týmto smerom. Ďakujem pekne. Ja teda zhrniem e, svoje pripomienky ako teňový spravodajca z ALDE a aj zhrniem to o všetky otázky, ktoré boli položené sekretariátu. E, ja by som chcela veľmi poďakovať spravodajkyni za otvorený spôsob akým vlastne viedla celé rokovania a ako otvorene pristupovala k rokovaniu s tými spravodajcami a myslím si, že sa nám podarilo um, dosiahnuť to, že každý mohol vyjadriť to, čo naozaj chcel, aj keď sa nevšetky slova dostali do písomnej podoby. E, to, čo povedal Gunnar Hükmark, ja by som teda chcela pripomenúť výboru, že počas vypočutí sme to mali aj v písomnej podobe od komisárov Rena a Barniera, že oni sa teda budú musieť pozrieť na celkový dopad legislatívy, ktorá sa príjme v eh, postkrízovom období. A to sa netýka len samotného segmentu eh, smernice o kapitálových požiadavkách, ale to je celkovo, pretože to súvisí so všetkým ostatným a potenciálne to má veľmi veľký dopad Takže ja takisto zdieľam ten názor, že na jednej strane chceme e, všetko možné zaviesť, aby sme e, zabezpečili to, že banky budú chrániť svoj kapitál, ale zároveň zároveň nemali by sme e, na jednej strane niektoré časti sa stražiť strašne veci brániť a na druhej strane potom niektoré veci uniknú medzi prstami. Takže ja si myslím, že keď to chceme všetko mať eh, spolu, tak e, to potenciálne podľa mňa e, vytvára veľké problémy aj makro, z makroekonomického hľadiska, pretože sa jedná o obrovské množstva peňazí, ktoré vlastne odišli z skutočnej samotnej ekonomiky. Možno sa pamätáte, že každú jednu libru, ktoré dáte do kapitálu alebo do záchranného fondu a podobne, tak vlastne vyberiete asi 10 libier z hospodárstva takýmto opatrením. Takže takéto toto, to všetko sa tým spôsobí. Ale na druhej strane musíme urobiť niečo, ja by som možno, že bohla byť za to, aby to postupné zavedenie platnosti nových pravidiel, teda to postupné fázovanie by možno, že mohlo byť prospešné. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme hneď na začiatku e, e, zabezpečili určitý, alebo časť kapitálu dali do obchodných kníh, pretože Vieme, že v týchto častiach sa vytvárajú veľmi veľké zisky a to je vec, ktorá sa takisto posudzuje vo vzťahu k inej kontroverznej legislatíve a vždy sa potom to odvoláva na to, že čo povie verejnosť, keď toto neurobíme a podobne. Takisto, keď sa naďalej vyplácajú veľké bonusy. A jediná alternatíva, akým spôsobom sa to dá začať riešiť, je ísť smerom oddelovania jednotlivých eh, druhov bank, ktoré sú teda banky, ktoré financujú to, iné banky, ktoré financujú ono a podobne. A myslím, ja sa obávam, že keby sme pristúpili všetkým bankám rovnako ako celku, to by bolo asi problematické. Takže budeme možno, že musieť eh, sfázovať a postupovať eh, rôznorodným postupom aby sme nepotrestali všetky banky, e, keď chceme vlastne potrestať tie tzv. ktoré sa nazývajú kasinové banky. Pretože je pravda, že bez bank by nefungovala ekonomika, investuje sa tu veľa do ekonomiky, potrebujeme infraštruktúru, potrebujeme energiu, všetko. A keby sme tieto banky nemali, e, tak e, asi by to všetko nefungovalo, na to nesmieme zabúdať. Takže musíme aj tak urobiť niečo s tými bonusmi manažerskými, na tom sa určite všetci zhodneme. A potom ešte posledná vec, ktorú som chcela uviezť, je e, také malé varovanie to, čo povedal pán Karas, e, vrátil teda našu pozornosť, e, že ešte sú, e, máme tu rôzne názory na otázku resekuritizácie. Myslím si, že všetky tie revízie, ktoré ešte sa pripravujú a zatiaľ sme žiadnu z nich nevideli od komisie, alebo že prečo sekretariát nepredložil žiadne z eh, tých štúdií, tak ja pripravím list, ktorý aj ešte dnes odošlem komisii, aby nám posla, vysvetlili, prečo sme nedostali žiadne tieto eh, hodnotenia. Avšak o mnohých týchto revizných klauzulách sa však diskutuje v rámci trialógu, aby sa dosiahla dohoda, aby sa to mohlo dostať do legislatívy. Čiže je to vážna vec, e, otázka, že či sa nám podarí napokon revidovať všetky tieto revizné klauzuly v rámci dosiahnutia kompromisu, ak e, budú jednoducho vypustené bez akéhokoľvek vysvetlenia. Takže ja budem musieť tomuto pristúpiť e, seriózne, že prečo tieto klauzuly boli E, vypustené bez akýchkoľvek vysvetlení, preto aj zašlem na komisiu hneď dnes list. Takže toto je len také slovo varovania, že my budeme musieť byť dostatočne dobre uistení, že neexistuje nejaký taký mechanizmus, ktorý my zavedieme. Preto postupné zavedenie, či už tej starovcovskej klauzuly, grandfathering clause alebo podobných. Oli minute, predsednička, ešte počkajte, zabudla som vám povedať dve ďalš, dva ďalšie dátumy. Prvá vec 3. E, mája budeme mať vypočutie k smernici o kontrolných požiadavkách 4 a ten harmonogram, ktorý by tam mohol byť, je taký, že ďalšou výmenu názoru 21. júna, potom by sa hlasovalo v výbore EKON 22. júna, ak by sa dalo. Potom by sa to mohlo dostať na júlovú plenárku alebo 1. septembri, ale ťažko povedať, že sa tam toto podarí dodržať spravodajkynia. Ja si myslím, že naozaj ten harmonogram do, závisí od toho, že či sa nám podarí dosiahnuť kompromisy s, s tými spravodajcami a že či sa nám to podarí dosiahnuť dohodu medzi jednotlivými politickými skupinami. Takže ja by som určite bola rada, keby sa nám podarilo hlasovať už v júli, tak aby sme mali tým pádom 6 mesiacov k dispozícii pre e, tých Takže, to znamená, že budeme takýto harmonogram z európskej úrovne, aby bolo dosť času na implementáciu. Ja by som ešte chcela povedať niekoľko slov k vašim vyjadreniam. Boli veľmi nápomocné od viacerých e, vás. vás. Mnohí z vás hovorili o potrebe medzinárodnej spolupráce. Ja s tým súhlasím. Samozrejme, že to sú globálne banky, potrebujeme globálne pravidlá nechceme takisto naše banky nejakým spôsobom um, ohrozovať tým, že budú znevýhodnené voči svetovým bankám. Ale však vám tiež musím povedať, že na čo sú dobré banky pre hospodárstvo, keď sú podkapitalizované. To je jasný fakt. A ja, ja som členkou výboru pre hospodárstvo, ja nie som členkom výboru pre banky. Prečo by som mala potom súhlasiť? Ja súhlasím s pánom Šmitom, že áno, pre dobré hospodárstvo nám treba e, dobré banky, ale zase tiež to nemôže byť tak, že všetky naše rozhodnutia budeme robiť podľa toho, čo nám povedia banky. No, ja si myslím, že musí musíme to všetko zhrnúť takto do našich e, rokovaní, ale ja som žiadala od bank neustále e, dôkazy, že prečo nie sú schopné splniť tieto požiadavky na čas. Čiže jedna vec je, že povedať, že komisia a členské štáty majú robiť to a to, ale ja si myslím, že samotné banky majú e, povinnosť nám povedať, že aké majú problémy a v podstate banky presne vedia, že ako majú povinnosti, z, ktoré vyplývajú z Ja posledných 12 mesiacov a my tu sedíme a čakáme, chceli by sme robiť legislatívu, ale oni nám e, svoje e, argumenty neposkytnú ale predovšetkým kríza alebo nekríza, jednoducho musia zabezpečiť dostatok kapitálu bez ohľadu na to, že či legislatíva prijatá bola alebo nebola. To, to sú predsa banky. Takže my sme chceli, aby tie pravidlá fungovali od 1. januára 2011. Teraz už možno, že budeme môcť e, postupne zavádzať tieto pravidlá, ale musíme dosiahnuť aspoň taký mechanizmus, kde budeme vidieť, že banky budú navyšovať e, kapitál, ale zároveň tie toxické úvery, tie jednoducho sa musia už postupne znižovať. No a keď povieme, že budeme to celé odkladať, tak ja slovo o delay, slovo odklad, ja nie som ochotná akceptovať, som ochotná akceptovať e, postupnú implementáciu alebo teda postupné fázovanie. E, tu boli dve banky, ktoré povedali, že musia zvýšiť e, svoj kapitál 7 až 10 krát keď majú zvyšiť kapitál 7 až 10 krát, e, to znamená, že táto banka je veľmi, veľmi, veľmi podkapitalizovaná. Vážne. A to je situácia, ktorá sa týka mnohých európskych bank. Ja som my sme e, bilióny E, dali na záchranu bank a my hovoríme v tejto správe, že keď chcete ísť do väčších rizik ako banky, tak kľudne chodite do svojho veľkého rizika, ale musíte zabezpečiť e, ten kapitál, tie aktíva, tak aby nakoniec tie vaše, to vaše rizikové správanie nezaplatilo, nezaplatilo daňový poplatník. Presne o to nám ide a myslím si, že toto musíme, toho sa musíme držať, to musí byť základný princíp tejto správy. Samozrejme, že môže byť nejaká flexibilita, lebo ja tiež e, E, nechcem, aby nejaká banka, z, ktorá je 7-10 krát podkapitalizovaná, aby všetky tieto banky skrátkovali. To koncom nechcem. A pritom tieto dve banky, ktoré takto boli podkapitalizované, ešte vyplácali dokonca aj najväčšie bonusy. Tak ja si myslím, že preto musíme toto riešiť. A áno, tiež súhlasím s tým, že nechceme byť svetkom ďalšej úverovej krízy, ale chceme vidieť také čísla, ktoré sme nevideli E, takisto často diskutujem o tejto otázke a povedia mi, že nemôžeme vám povedať, prečo, čo to pre nás znamená, lebo by sme tým pádom vám odkryli naše bankové tajomstvo a to, nemôžeme to alebo ono, nemôžeme budovať naše kapi- náš kapitál, lebo musíme riešiť to a to. A potom e, oni mi povedia, no už má to vplyv hlavne na vašich e, e, voličov, no už... E, Takže hovorila som s komisárom Barnierom, ktorý dokonca podporuje tú, túto situáciu a na, takisto vidí aj možnosti kompromisu, ale kompromisom nie je povedať bankám, že sa im môže bezhranične odkladať e, a že vlastne pokiaľ ide o tieto toxické aktíva, tak e, keď sa s tým nebude nič robiť, nakoniec sa zaplatia poplatníci. Čiže e, treba prijať také nariadenie, ktoré by bolo priechodné. Ja osobne si myslím, na základe stretnutí, ktoré som mala s tieňovými spravodajcami, že by sme mohli dospieť k pozitívnym kompromisom, ktoré by zohľadnili všetko, čo sme tu dnes povedali. Avšak nechcem byť meká. Ešte sme stále v tejto situácii. Dúfam teda, že sa nikdy nedostaneme do horšej situácie v dôsledku e, tých e, slabých e, pravidiel bank v USA, ktoré tam dávajú dary vo výške 40 miliónov dary senátorom kongresu, robia veľký lobbying. My musíme zachovať veľmi rozumne sa a nemôžeme pripustiť takéto rizika. Ďakujem proposed new timetable, but we will... Takže nebudem teda um, navrhovať nový časový harmonogram, ale budeme potom postupne informovať poslancov predsednička, čiže naďalej sme na téme kapitálových požiadaviek a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Bazilej 2 a revízia smernice o kapitálových požiadavkách CRD 4 a máme prvú výmenu názorov eh, a spravodajcom je pán Notmar Karas. Môžem sa ešte vrátiť eh, k tomu harmonogramu, pretože sa obávam, že keď sa to celé preklzne do septembra, tak eh, už potom bude veľmi ťažké riešiť otázku odmenovania. To je veľmi, veľmi citlivá otázka, ale jednoducho veľká časť tohto musí jednoducho byť už prijatá e, tohto roku. A keď nebudeme hlasovať do septembra, už to všetko bude premeškané alebo oneskorené. Čiže Myslím, že Arlene navrhovala ja sa budem teda maximálne snažiť, aby tie kompromisy boli prijaté čo najskôr. Predsednička, no, že budeme sa snažiť, aby to bolo e, v júli, ale tieto veci sa nedejú len tak izolovanie, pretože veľké množstvo práce, a nie len v tomto výbore, aj inde, napokon spôsobí, že sa to nedostane e, na júlovú plenárku, nemôže všetko zo všetkých výborov sa dostať na júlovú plenárku a my sa budeme maximálne snažiť. Tak teraz prejdeme na tému CRD4. Pán Karas. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte fortsetzen. Pani predsednička, chcela by som pokračovať v tej predchádzajúcej diskusii a chcem požiadať o jednu vec. Vo všetkých týchto otázkach dosiahneme výsledok, dobrý výsledok, vtedy, keď sa si spoločne zaumienime, že budeme robiť správne závery z z krízy a potom príjmeme potrebné opatrenia. Možno by sme mali byť menej emocionálni v tejto otázke. Je to veľmi napätá situácia a vyžaduje si triezvosť. A pokiaľ ide o harmonogram, tak ja myslím, že je to úplne jasne, že, sa, že sme to tak navrhli. Navrhli sme, že sa to rozdelí na dve časti. Máme tu na E, jednu časť o odmeňovaní, potom tu máme jednu časť, e, ktorá sa zaoberá e, účinnosťou ostatných častí. Vôbec sme nehovorili, že otázku o odmeňovaní nemôžeme mať vyriešenú k 1. 2011. A teraz moje správe. Túto správu, a myslím si, že aj posledná debata nám ukazuje, že je to veľmi dôležité, aby sa tieto otázky vyrieš, e, pokryli v iniciatívnej správe, aby sa vy, e, o nich diskutovalo v súvislosti, nie o samote. Máme niekoľko debat. Máme aj bazilejský výbor CRD4, máme G20 a problém parlamentu je v tom, že EP tieto veci musí riešiť paralelne a nie osamotenie nie vtedy, keď je pripravený legislatívny návrh, pretože len vplyv budeme mať len vtedy na politické e, rozhodovanie, ak sa to spraví tak, ako hovoríme. A to je cieľ tejto iniciatívnej správy, ktorá je tu paralelne s CDR 3 a hlavne paralelne s bazilejským výborom chceme ukázať touto debatou, touto iniciatívou, že Európsky parlament je aktívnym hráčom a že my vyvíjame vplyv a neriešime len dopady druhých na nás alebo nezavádzame len rozhodnutia druhých. Správu môžeme samozrejme využiť aj na to, aby sme politicky formulovali to, čo potrebujeme mať v legislatívnom texte, pretože politická debata sa nemôže viesť potom pri e, paragrafovom znení a jeho diskusy. Ja využiť túto príležitosť na to, aby sme zvýšili náš vplyv, aby sme posilnili koordinačnú funkciu komisie v bazilejskom výbere a chceme dosiahnuť vplyv na bazilejský výbor. To sme už povedali, alebo videli aj pri Bazileji 2. Videli sme dopad na reálne hospodárstvo, na malé a stredné podniky. A to sa vlastne začalo riešiť v bazilejskom výbore až po druhom e, e, kroku. A bolo to teda, táto diskusia s nami bola neskoro. Potrebujeme koherentné plánovanie jednotlivých návrhov a musíme jasne povedať, že dohoda o kvalite kapitálu a likvidity v bankom sektore G20 musí byť posilnená ako aj proticyklické opatrenia a systémovo relevantné banky treba definovať. V každom prípade žiadame CDR jednotu, že v každom prípade treba urobiť hodnotenie vplyvu a štúdia sa musí zameriavať nielen na bankový sektor, ale aj vplyvmi na reálnu ekonomiku. Ako reakci- v reakcii na krízu nesmieme vôbec vyvolať zdaňne pochybnosti o tom, že Bazilej 2 treba prepracovať a zapracovať poučenia z krízy. Musíme nájsť správnu rovnováhu Nesmieme pochybovať o tom, že je to potrebné. Potrebujeme koherentné východisko, ktoré zohľadňuje ostatné relevantné legislatívne návrhy a najvyšším cieľom musí byť obnovený rast a možnosť bank financovať reálnu ekonomiku a musíme aj posilnenie vplývať na rôzne finančné modality medzi Európs- v rámci EÚ a medzi EÚ a USA. Chcel by som mať túto iniciatívnu správu rozdielnú na dve časti. Na politickú časť a výzvy, ktoré z toho vyplývajú a potom vecnú časť, ktorá by e, pokryla všetky otvorené vecné otázky, ktoré sú treba vyriešiť. Takže výsledkom by mohla byť nová definícia kapitálu a likvidity. To by sme privítali. Ale ešte o harmonograme musíme samozrejme hovoriť. Definície kapitálu by mali obsahovať v sebe určite e, zložku rizika. To je poučenie z krízy. A momentálne tu hovoríme o Eh, predpisoch vlastného kapitálu, i keď kríza bola hlavne krízou likvidity. A preto aj tu treba nájsť rovnováhu medzi vlastným kapitálom a likviditou. Treba taktiež preveriť aj leverageový pomer. Treba posilniť rôzne ďalšie opatrenia, ktoré by pôsobili proti cyklicky sa opakujúcim zlyhaniam. Okrem toho si myslíme, že prístup jedna veľkosť pre všetkých nie je správny prístup k týmto bankám. Sú tu rôzne Potrebujeme rôzne podnikateľské modely, ktoré zabezpečili stabilitu Európy v kríze a preto ich musíme zachovať. Cyklický vplyv medzi navrhovanou likviditou a kapitálové uznesenia, to všetko treba navzájom preskúmať mohli byť dôležité aj prechodné opatrenia, aby sme dokázali prejsť z nového regulačného rámca na nový regulačný rámec pre kapitál. Komisia dnes usporiadala workshop, ako sa to už povedalo. Komisia odpovedala na 135 otázok a takéto konzultácie Konzultácie by sme mali urobiť aj v spolupráci s iniciatívnou správou. Mali by sme to tam zapracovať. Išlo otázky ako normy likvidity, definícia vlastného kapitálu, leverageový pomer, e, riziko výpadku protistrany, proticyklické opatrenia, systémovo relevantné finančné inštitúcie a jednotný regulačný rámec pre banky a túto iniciatívnu správu by sme mali využiť na to, aby sme definovali naše politické ciele, definovali otvorené otázky a zadali úlohy komisie, komisie a bazilejskému výboru a našim členským štátom. Pre rokovania v bazilejskom výbore, výbore to by mali jasne vedieť, o čo nám ide, a takto by sa nám podarilo spraviť tú najdôležitejšiu prípravnú etapu pre legislatívny návrh, ktorý príde koncom roka. A takto by sme aj posilnili komisiu ako koordinátora. Aký je harmonogram? 26. apríl prvá porada, hearing 3. maj. Na hearingu bude zástupca e, retailových bank, generálny tajomník Bazelejského výbora, zástupca OECD a ďalší zástupcovia. 20. maja, najneskôr 1. júna sa predloží návrh správy. Deadline pre zmeňovacie návrhy je 21. maj. Posúdenie pozmeňovacích návrhoch 21. 22. jún. Takže najprv CAD3 a keď bude CAD3 hotové, tak potom v Ekone v septembri rozhodneme a potom by to bolo v pléne v oktobri. Takto vyzerá momentálne návrh harmonogramu, takto si nekonkurujeme, ale vytvárame väzby medzi smernicami a našimi politickými cieľmi v otvorených otázkach. A chcem všetkých poprosiť o veľmi otvorenú transparentnú dôslednú spoluprácu pri tejto iniciatívnej správe. Ďakujem. Uh, Ďakujem. A teraz prejdeme k tieňovým správodajcom. Nech sa páči, Judo. Nie? Nie je tu. Takže pán Balc, nech sa páči, dám vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Na rozdiel pri CAD3, teraz sme aj o štvorke. Nemáme konkrétne návrhy komisie. Denn einiges von dem, äh, worüber die Tak ako je to v prípade CRD3. A to je možno dobrá vec, pretože tie súčasné smery, tak ako ich vidíme, e, sú zlé. Ide tu o definíciu vlastného kapitálu, o definíciu kapitálových požiadaviek a to všetko bude mať veľké dopady. Po prvých konzultáciách vieme, že v tejto otázke ešte nedošlo k dohode, najmä pokiaľ ide o definíciu vlastného kapitálu. Pokiaľ ide o kapitálové požiadavky v prípade akciových spoločností, tak ani tam nedošlo e, k rozhodnutiu a tie regulačné opatrenia by mali zostať naďalej obmedzené. Nemali by sme sa toľko zameriavať na definície vlastného kapitálu. Aj keď celkom nepoznáme celkom konkrétne všetky aspekty toho návrhu komisie. Povedal by som, že mnoho z nich je zlých, idú zlým smerom. Myslím si, že je potrebné nájsť naozaj lepší návrh a lepší smer. Pokiaľ ide o pomer, alebo teda o to navrhované rácio, tak tam naozaj dochádza k tomu, že sa zatraktívňujú finančné produkty, na ktoré my v súčasnej dobe pozeráme veľmi kriticky, ba až najkritickejšie, a to vnímame negatívne. Podľa mňa by sme sa v tejto chvíli mali pozrieť na to, ako ďaleko sme dospeli e, pomocou našich súčasných opatrení, pozrieť sa, kde máme medzery a čo je treba urobiť. V každom prípade je však potrebné v prvom rade E, zbilancovať to, čo sme dokázali a aké súčasné opatrenia ešte existujú. To znamená, že na základe tohto rozsiahleho vyhodnotenia dopadov by sme sa potom mali pozrieť na to, ako ďaleko sme došli a čo chceme presne urobiť. A práve preto plne podporujem svojho kolegu pána Otmara Karasa. Ďakujem. Pozerám sa mm, ďalšie, po ďalších tieňových spravodajcov. Miky, nech sa páči. Ďakujem. Sú tu podobné body u CRD 3 a CRD 4. Ide tu o to, aby tieto stanovy boli prijaté medzinárodne. Treba riešiť kumulatívny dopad na rôzne úrovne aký dopad to bude mať na banky. V prípade konzultačných a pracovných dokumentov Európskej e, komisie bolo veľmi dôležité zistiť, ako by mala vyzerať záverečná verzia. Ide tu o e, nové diskusie, ktoré musíme ďalej viesť, v ktorých musíme pokračovať. Treba, aby sme sa zaoberali proticyklickými kapitálovými opatreniami Rovnako by sme mali sa snažiť získať aj určitý text, ktorý by sa týmito uzneseniami zaoberal. Toto nie je celkom samostatný legislatívny akt, pretože súvisí s ďalšími ba- dokumentami. Bazilejský výbor takisto môže prispieť k tomu, aby sme si vytvorili konkrétnu predstavu o likvidite. Pokiaľ ide o likviditu, tak kríza úverová a finančná kríza sa skončila nakoniec ako kríza likvidity. Poučili sme sa v tom smere, že finančné inštitúcie potrebujú mať likvidné aktíva. No a teraz tu dochádza k tak, vytvoreniu takého začarovaného kruhu, kde viac bank E, chce držať vládny dlh. E, vytvárajú dopyt po vládnom dlhu a vlády potom vlastne tieto dlhy vytvárajú, navyšujú sa a vzniká tu, tak povediac, začarovaný kruh. Hotovosť a nadmerný pomer zadlženia môže v konečnom dôsledku spôsobiť, že doteraz bolo možné investovať do tých aktív, ktoré mali nízku úroveň rizika, ale na mnohoúrovňové zadlženie to nám spôsobilo, že sme podcenili možné riziko, ktoré bolo s týmito operáciami spojené. A preto by bolo potrebné kontrolovať celkové riziko na týchto mnohých úrovniach, ale treba takisto si uvedomiť, že niektoré riziká sú menej riskantné ako ďalšie, čiže sú priateľné. Zoberme si napríklad takú kúpu domu. V takomto prípade musíte byť pripravení na to, že budete potrebovať viac prostriedkov. Keď si však kupujete auto, tak to je iná úroveň rizika. Takže tu je potrebné zaoberať sa otázkami zadlženosti, e, potom rizikami, ktoré súvisia s likviditou, ale aj tým, že tu ešte stále pretrváva potreba mať celosvetovo platné účtovné normy, pretože rôzne účtovné sa štandardy vysvetľujú niektoré rizika rôznymi spôsoby spôsobmi. No a pokiaľ ide o definíciu kapitálu, tak tomu sa musíme venovať, lebo to je prioritná záležitosť. V tomto dokumente žiadame banky, aby navýšili svoje kapitálové rezervy a preto musíme e, správne do budúcnosti slovo kapitál nadefinovať. Človek by si mohol myslieť, že podľa CRD3 by mal kapitál pokrývať e, straty v prípade útlmu, ale pretože tu môže byť obsiahnutý už v ňom dlh, tak tento kapitál môže byť neschopný pokryť túto stratu a banka sa ocitne v potiažach. To znamená, že sa môže stať také niečo, že daňoví poplatníci, ktorí dávajú svoje peniaze do bank, oni môžu prísť a zatiaľ čo tí, ktorí k tým stratám prispeli, žiadnu stratu neutrpia. Je potrebné jasne zadefinovať, čo je to kapitál, aby v bankovom svete bolo toto úplne jasné. Pokiaľ ide o dynamické opatrenia kapitálu, tak tam je naozaj veľmi rozumné, aby sme vypracovali také zásoby a rezervy, E, kapitálu e, v racionálnom časovom úseku. Musíme sa snažiť čo najlepšie zaistiť tieto potreby. Ja ako človek, ktorý môžem poskytovať pôžičky, sa môžem zamyslieť aj nad tým, že toto môže viesť k tomu, že nasledujúce pôžičky e, by boli ďalej vedení len podľa určitých vzorcov a mohlo by dôjsť k tomu, že cez reguláciu by sme sa dostali k ďalším bublinám. Práve preto by sme mali vziať ponaučenie z histórie a vyhnúť sa ďalším bublinám na základe nesprávneho uvažovania. bude potrebné prispôsobovať sa situácii a my by sme nemali uvažovať len o bankách a o ďalších finančných inštitúciách, ale a firmách, ktoré na finančnom trhu fungujú. Tam, kde napríklad dochádza ku obchodu alebo alebo ku clearingovým operáciám, je potrebné, aby sme e, uvažovali o skutočných firmách, ktoré budú potrebovať e, tento kapitál naozaj využiť. Vážení kolegovia, už máme dosť veľký časový skos. To nás znepokojuje, pretože e, tieto témy sú veľmi dôležité a preto ani neskracujem rečnícky čas ale potom budeme mať veľký problém, ako zvládnuť program tejto schôdze. Takže vás teraz poprosím, aby ste boli čo najstručnejší. Ja pôjdem príkladom a nebudem sa k tejto problematike vyjadrovať. Obmedzím sa len na to, že poviem, že súhlasím najmä s tým, čo zaznelo v otázke historického vývoja. Udodám ti slovo. Ďakujem, pani predsedkynia. Ja budem tiež veľmi stručný, tak ako si želáte. rád... Niekoľko slov, slov k postupu. Plne podporujeme túto predstavu, aby sme teraz pracovali. A nie len potom, až keď z medzinárodných konferencií, ktoré nemajú demokratický mandát, tak ako my, ako zákonodarci, keď to z týchto konferencií budú nejaké závery, my ako Európsky parlament chceme teraz povedať, čo považujeme za potrebné a preto treba pracovať súčasne s Bazelom a podporujeme to. Pokiaľ ide obsah, sú tu ťažkosti, niektorí kolegovia už o tom hovorili. Sú problémy v tom spôsobe, ako funguje európsky kapitálový trh, ako e, funguje kapitálový trh USA. Samozrejme, že sú aj problémy v tom, že naše finančné inštitúcie majú rôznu tradíciu, sú ináč budované, majú rôzne funkčné mechanizmy v jednotlivých členských štátoch. Ale na rozdiel od niektorých kolegov tu ja si nemyslím, že by sme mohli všetko to jednoducho vyňať. To nie je možné, pretože ak to tak urobíme, spravíme to, čo vlastne nechceme. To znamená, že by rozhodoval bazilejský výbor, a to by sa stalo potom zákonnou realitou pre naše inštitúcie. Preto nemôžeme takto postupovať. Napríklad, by som chcel uvieť jeden príklad, keď povieme, že definícia kapitálu je sporná, to vidíme veľmi radi napríklad pri tichých vkladoch v Nemecku. To vyvoláva veľkú diskusiu, tak sa musíme proste k tomu priznať. Musíme hovoriť aj o tom, čo sa hovorí v Bazileji, aké sú definície, aké sú právne formy. Potom máme e, produkty, ktoré sú blízko pri klientoch, MSP a podobne. A to musíme jednoducho otvorene povedať. To platí aj pre leverage. Aj tu budeme musieť dať odpovede. A ja som veľmi za to, aby sme hovorili o proticyklovej funkcii, e, nárazníkovej e, funkcii bank, pretože to je veľmi dôležité. Tu by som skončila, aby som nehovoril pridlho. Ďakujem. Uh, Mr. Klut. Ďakujem, pán Klut. Ja, danke schön. Ich will mich auch kurz fassen. Na, erstmal Kopfhörer ab. Äh, zunächst würde ich das auch unterstreichen. Budem stručný. Chcem tiež zdôrazniť, že by sme to nemali naťahovať, mali by sme pracovať. Ja si myslím, že to je jasné, ale je naozaj čas, aby sme našli riešenia. Myslím si, že ináč to voliči nepochopia, že prečo to tu tak naťahujeme. A pokiaľ ide o obsah, tak chcem ešte povedať jednu vec a chcem to zdôrazniť. To, čo už povedal kolega Karas, a to je proticyklické opatrenia my len sa pýtame, ako ďaleko e, e, súvisí to cyklické z Bazelu 2 s tou situáciou, čo máme dnes? Pretože v krízových situáciách sú úvery rizikovejšie. A určite kapitálové sázby pôjdu hore a likvidita bude e, obmedzená a my vlastne potrebujeme opačné riešenie. Takže možno by sme tu mali e, zásadne hovoriť o tom, že čo je a aké mechanizmy by boli možné, aby sme dokázali túto situáciu riešiť, aby sme sa vymanili z týchto cyklických problémov. toľko by som chcel zatiaľ povedať. Ďakujem. Okay, thank you. Uh, Mr. Kemper, are you the Greens? Um... Pán Kampe, za zelených ste, vy ste za tiež spravodajcom zo zelených. Ak ste teda, môžete hovoriť. Prečo ste sa to pýtali, pani predsednička? Pretože ja som dávala slovo tým, ktorí sa hlásili a preto som chcela dať najprv slovo tým, preto som sa vás pýtala. ja by som sa ešte teda vrátil obsahu, tak by som sa ešte vrátil k prezentácii pána Karasa a k tomu, že táto správa má vočiach zelených obrovský význam, pretože umožňuje Európskemu parlamentu zaujať stanovisko ešte predtým, než sa skončia rokovania v hlavne bazilejskom výbore. A teda jedenkrát máme možnosť ehm, predbiehať reguláciu v budúcnosti. A situácia asi vyzerá tak, že potom by sa parlament nebohol môcť k tomu vyjadriť včas. My sme veľmi radi za túto iniciatívu, či tú správu z vlastnej iniciatívy a sme radi, že dostal túto správu práve pán Karas, ktorý veľmi dobre túto problematiku ovláda. Preto si myslím, že budeme mať dostatok autority na to, aby sme potom smerom von mohli ich, e, alebo to, vyslať teda vonku signál z e, Európskeho parlamentu a dúfame, že pán Pakara získa podporu všetkých politických skupín v Európskom parlamente a práve vďaka tomu, že má veľmi dobrú znalosť tejto problematiky, bude mať vysokú váhu aj u nás. Nuž, um, teraz, čo sa týka obsahovej stránky, nebudem hovoriť veľmi o detailoch, ale myslím si, že ak som dobre porozumel vášmu rámcu vaš, pre vašu správu, myslím si, že musíme hovoriť o tých e, z politických zásahoch, proticyklických zásahoch, um, účinkoch um, globálnych e, bank, Jednoducho je potrebné mať určité také politické orientačné body, ale mali by sme sa zamerať na jeden alebo dva body, ktoré sú osobitne významné. A tam by sme sa mali potom pokúsiť formulovať e, technickú odbornú pozíciu Európskeho parlamentu. Asi by bolo menej užitočné, keby táto správa e, pokrývala veľmi široké pole pôsobnosti. A vlastne to by riešilo až za ten, túto dohodu pokiaľ ide o politické e, princípy, išlo by tu o schopnosť ovplyvňovať obsah bazilejských rokovaní a takisto reprezentovať stanovisko komisie. Myslím si, že e, takisto to znamená krok dopredu pri uznaní váhy Európskeho parlamentu v tejto architektúre ohľadne tejto otázky. Pokiaľ ide o podstatu, tak my samozrejme sme súhlasíme s mnohými prvkami, ktoré už boli predmetom diskusie v Bazileji v posledných týždňoch a mesiacoch, napríklad procyklická redukcia reglementácie. Rovnako sme za to, aby e, požiadavky, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov, sa spájali aj s rizikami a tie rizika by bolo treba lepšie odhadovať a sme za to, aby sme mali taký globálny prístup, globálne stanovisko. Niekomu to môže pripadať nie je také nejaké abstraktné, pokiaľ ide o tieto limity, lebo my si myslíme, že je to potrebné, lebo to e, odpovedá na tie obavy. A teda, keď budeme môcť v Európe, myslím si, že tam bude zle vlastne vrátiť sa k tej otázke tu by tu fej, lebo tá debata, ktorá v USA už prebehla, nemôže byť prenesená do Európy, pretože európsky model nie je celkom taký istý, nie je rovnaký ako americký. Takže toto stanovisko alebo tento postup v Európe si vyžaduje otázku stanoviť a limitovať napríklad expozíciu jednej konkrétnej banky E, pokiaľ ide teda o tieto rizika, mm, pokiaľ ide teda o kvalitu alebo typický charakter týchto rizík. A potom na základe toho potom sú tam ešte aj požiadavky na vlastné zdroje. Čiže je tu tento pákový efekt, globálny integrovaný pákový efekt. A my sme plne za to, aby sa tieto dva typy reglementácie, teda globálne a takisto prispôsobenie sa rizika, mohli byť E, zohľadnené. Posledný bod, ktorý sa týka pozornosti, či definícia rizík, e, ktoré sa týkajú trading booku, by bolo, možno by bolo lepšie ich lepšie predstaviť, pretože historicky vidíme, že toto je práve jedno z hlavných zlyhaní predchádzajúcich reglementácií. Čiže bude treba vniesť rovnováhu do spôsobu, ako sú tieto riziká vnímané, zaznamenávané, regulované a tam by sme mali sa na túto problematiku špeciálne sústrediť. Ďakujem. Uh, Gunnar Ďakujem. Gunnar Hockmark. Ďakujem za o trpezlivosť, Gunnar, to nie je problém. Ja môžem čas ušetriť tým, že poviem, že súhlasím s väčšinou toho, čo odznelo, ale niečo doložím. Jednou z tých vecí, ktoré chcem doložiť, je, že by som rád podporil stratégiu spravodajcu, pokiaľ ide o diskusiu o potrebe dopadových štúdií, lebo my takisto musíme vidieť, aké sú možné dôsledky toho, čo tu prejednávame a čo chceme prijať. Musíme sa zamyslieť nad niektorými vecami. V tomto výbore často hovoríme a zdôrazňujeme, že je potrebné lepšie financovať malé a stredné podniky. A myslím si, že toto musíme zohľadniť aj vtedy, keď sa bavíme o kapitálových požiadavkách, pretože by sme nemali E, pracovať tak, aby sme mali kontraproduktívne výsledky. To by poškodilo reálnu ekonomiku a aj následne finančníctvo. Rovnako musíme si pamätať na to, čo sú rizika a rizika, teda rôzne typy rizik rozlišovať. Teraz je istý trend, že sa hovorí viac o pákovom efekte a nie o analýze rizika, ale to nepomáha. V poslednej diskusii bol našim východiskom E, ten výraz, že európske banky sú nedostatočne kapitálovo zaistené. Myslím si, že to je dosť také obťažné tvrdenie, pretože to implikuje, že my ako keby sme vedeli, aká je správna miera kapitálových rezerv, ale to nie je tak, to závisí od povahy rizik, ale aj od iných faktorov. My môžeme vždy povedať, že čím lepšie kapitálové zaistenie banky, tým lepšie. To je jeden, ale veľmi úzky pohľad. Zároveň to však znamená, že tu máme riziko nedostatočne kapitálovo zaistené ekonomiky a tá potrebuje investície, investície do inovácií. Celá stratégia EU 2020 zdôrazňuje potrebu vedúcej úlohy vo financovaní inovácií a čím viac kapitálových požiadaviek budeme mať na banky, tým menej bude na investície, ktoré sú kľúčovým sektorom pre finančnú a hospodárskú stabilitu európskej ekonomiky. A na to nemôžeme zabúdať. Inak budeme strácať pracovné miesta, rast i finančnú stabilitu. Myslím si, že je na toto všetko dôležité pozrieť sa teraz. A hlavná vec, pokiaľ ide o finančnú stabilitu európskej ekonomiky a najväčšie hrozby, ktoré nad ňou vysia, sú obrovské schodky verejných financií. MMF na to nedávno poukázal. Keď máme v niektorých eh, krajinách takú situáciu, akú máme, tak potom žiadne požiadavky na banky nemôžu vyriešiť problém finančnej stability. Čiže my potrebujeme celú škálu činnosti a opatrení, aby sme svoj cieľ dosiahli. No a na záver, keď hovoríme o dopadoch a o sprísnených kapitálových požiadaviek, požiadavkách, tak sa musíme pozrieť na veci celkovo. Nehovorme len o bankách, ale aj o solventnosti poisťovní a tam povedieme rovnakú diskusiu o navýšení kapitálových požiadaviek. Pokiaľ ide o poisťovníctvo, tak tam si myslím, že je veľmi ťažké povedať, že by tu boli potiaže s kapitálovými požiadavkami, ale aj na ne postupne požiadavky narastajú a môžeme sa dostať do situácie, keď politickým rozhodnutím opäť uberieme kapitálové rezervy a zdroje pre ekonomiku. Práve preto potrebujeme veľmi vyvážené riešenie a diskusiu o vyhodnotení dopadu týchto opatrení a široký komplexný pohľad na celú problematiku. Nemôžeme sa zamerať a tvoriť legislatívu len pre banky, musíme mať na zreteli celý obraz E, toho, ako môže ekonomika ťažiť z dynamických a stabilných trhov. Arlín, ja tiež budem iba veľmi stručná, pretože naozaj e, čas e, plinie veľmi rýchlo. Ja by som rada podporila prístup pána Karasa. Myslím si, že skúsenosti CD, CRD3 znamenajú, sú veľmi pozitívne. Máme správu z vlastného podnetu E, navrhneme zlepšenia a prevedieme analýzy dopadov, čo je dôkazom toho, že náš výbor a parlament dáva na základe tejto analýzy e, komisii voľnú ruku na to, aby vypracovala obsah a prístup po CRD3 skôr, ako sa dostaneme k rozhodnutiu z, Bali, z Bazilejského e, výboru. Podporujem stanovisko spravodajcu i prepojenie tejto veci na CRD3. Nebudem opakovať všetko, čo už tu bolo povedané. Chceme podporovať prvky reformy, ktoré navrhla G20. V Európe si uvedomujeme svoju zodpovednosť pri ošetrovaní kapitalizácie, e, pri zábranie e, prílišnej zadlženosti, pri zabezpečovaní likvidity v systéme a takisto, aby sme podporovali procyklické opatrenia, k čomu už teraz dochádza. Vo všetkých týchto oblastiach si myslím, že ide o dôležité oblasti, ktoré bude potrebné vyriešiť aj, a ošetriť aj v správe. Ja mm, som veľmi nedočkavá, pokiaľ ide na, o túto diskusiu, o naše diskusie s odborníkmi, ktorých si pozveme na vypočutie, lebo vieme, že tu na táto diskusia je v popredí a my sa snažíme reagovať proaktívne. Ďakujem. Takže zdá sa, že teraz tu máme jednomyselné stanovisko a na záver ešte pán Karas. Chcete to ešte potom uzavrieť? Nepočúva ma pán Karas, hovorí predsedajúca. Ďakujem, pani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 dopadovej štúdie sa potom musíme pozrieť, akým spôsobom sa situácia posudzuje v jednotlivých regiónoch Európe a pretože ten dopad určite nie je rovnaký v jednotlivých regiónoch. A keď diskutujeme o CRD3, tak sme to, sa toho už aj dotkli a toto musíme takisto uviesť, pretože keď chceme prijať nejaké prísnejšie opatrenia, tak môžu byť niektoré regióny, osobitne v strednej východnej Európe, ktoré už sú znevýhodnené a ako vieme, v strednej východnej Európe e, kríza bola mimoriadne tvrdá. Ale bankový systém alebo bankový sektor nebol v takom zlom stave, ako napokon to bolo vo západnej Európe. Väčšina bank dosiahla veľmi dobré výsledky a prežili krízu vo veľmi dobrom stave. Keď sa pozrite na západnú Európu, tak trhy zápasili oveľa viac s, za likviditou. Likvidita chýba predovšetkým malým a stredným podnikom, tie nemôžu získať pôžičky a my keď chceme prijať ešte prísnejšie podmienky, potom to všetko ešte stiaží. Podnikanie a malé a stredné podniky v strednej východnej Európe budú mať ešte horšiu pozíciu. Takže ja by som chcela vyjadriť prozbu, že keď chceme urobiť padovú štúdiu, teda komisia má urobiť štúdiu, mala by táto štúdia posudzovať e, situáciu v rôznych jednotlivých regiónoch Európskej únie. Predsednička, ďakujem pekne. No asi 40 minút meškáme. Pán Karas, chceli ste nie už? Ďakujem pekne. Myslím, že e, kalendár nám e, poskytla kalendár poskytol spravodajca, ten všetkým zašleme, tak by ste všetci vedeli. Teraz prejdeme k bodu číslo 5, to je um, odmeňovanie odmenovanie riadiacich pracovníkov kvotovaných spoločností a o politike odmenovania v odvet finančných služieb. Ďakujem, vážená pani predsednička, drahí kolegovia. V tejto správe o odmeňovaní a politik, odmeňovacej politike. Mus, už som mal rozhovory veľmi užitočné s rôznymi kolegami. Boli veľmi konštruktívni a ja by som rád predložil niektoré vysvetlenia e, a niektoré zmeny. Som presvedčený, že tu budú rôzne názory, ale zdá sa, že pokiaľ ide o to, čo sa deje na úrovni politických skupín, je možné dospieť ku konsensu, pokiaľ ide o problematiku e, príliš vysokého odmeňovania týchto zamestnancov. Toto je veľmi dôležitý bod debaty, lebo si musíme položiť otázku, ako e, spoločnosť, ktorá je kotovaná na burze, ako ju treba riadiť E, myslím si, že je užitočné vedieť, že bude zverejnená zelená kniha, ktorá dá slovo správnej rade aj v otázke riadenia rizík a samozrejme bude takisto definovať úlohu akcionárov, dohľadu a takisto aj mm, objasní otázku inštitúcií, podnikovej sféry a ďalších dohľadných orgánov. Drahí kolegovia, finančná kríza e, zatriasla našim systémom, poukázala na jeho slabosti a teraz sa začínajú ukazovať e, riešenia ad hoc. Sú tu nové riešenia, napríklad máme tu banky a ich reorganizácia, rizikové fondy a tak ďalej. Toto všetko sú veľmi dôležité štrukturálne opatrenia, ale rovnako sú potrebné opatrenia aj na úrovni správnych rád a predstavenstiev samotných podnikov, lebo oni sami budú musieť e, riadiť svoje rizika, či už ide o e, finančnú inštitúciu alebo inštitúciu, ktorá je kotovaná na burze e, je dôležité, aby sme mali predpisy, ktorý, ktoré by E, upravili e, konanie a podľa možnosti eliminovali rizika, garantovali by bezpečnosť a rovnako by prispôsobovali a brali do úvahy aj odporúčania kontrolórov. Máme tu už niekoľko odporúčaní Európskej komisie a rôzne ďalšie iniciatívy, ktoré odzneli na iných fórach. To všetko je veľmi správne. Myslím si však, že sme dospeli do situácie, keď je nevyhnutné aby sme prijali konkrétnejšie a predovšetkým záväzné povinné opatrenia. Ja som za to, čo hovorila pani Elin McCartney, najmä pokiaľ ide o tú variabilnú časť e, odmeňovania. E, v širokej miere sa dá povedať, že toto by E, malo byť, odme, toto odmeňovanie by malo prebiehať vo forme akcií. Ďalej sú tu ďalšie dôležité body, napríklad najdôležitejšia úloha akcionárov v odmeňovaní generálnych riaditeľov týchto podnikov, ktorý by to by mal stanoviť výbor pre odmeňovanie. Myslím si, že tí, ktorí riadia rizika, by ich mali pravidelne prehodnocovať a rizika by mali byť predbežne e, schválené kontrola, kontrolórmi a tam by bolo potrebné potom stanoviť mieru rizika, ktorá by bola priateľná. Potom o, musia byť samozrejme operačne tieto rizika vyriešenie, ale musia byť takisto schválené dozorným orgánom. Myslím si, že Výška tých variabilných zložiek odmien by mala závisieť od činnosti z dlhodobého hľadiska a má to byť predbehnuté, ale kritéria by mali byť udržateľné. Ja som rovnako za to, aby e, výška odmien vo firme bola rozumná Mm, aby, myslím si, že k tomu som sa už vyjadril, ale niektoré číselné údaje hovoria, že od roku 2002 došlo k nárastu bonifikácie týchto najvyšších kádrov a to exponenciálnym spôsobom v porovnaní s ostatným personálom. Tieto prémie by mali byť obmedzené a nemali by byť vyplácané v prípade e, zlej práce, nedostatočných hospodárskych výsledkov zo strany firmy. No a na záver ešte niekoľko záverečných bodov. Poprvé, veľa prvkov je už ošetrených v smernici o kapitálových požiadavkách, to je veľmi dôležité. Myslím si, že úloha e, finančných orgánov musí byť posilnená a musí byť zákonne podchytená a žiadam, aby e, bola v tomto smere vyvinutá taká iniciatíva, aby E, výbor mohol verifikovať, ako sa takéto firmy organizujú tak, aby došlo k rozumnej, racionálnej politike. V takéto situácii potom e, treba sa vyhnúť situáciám, kde sa nebudú aplikovať princípy ďalej. Možno, že tu sú také politickejšie otázky, ale de facto súvisia so správou v tom širšom slova zmysle. A síce ide tu o to, aby sme mali mieru európskych bo, týchto bonifikácií. To by malo existovať na európskej úrovni. V Medzinárodnom menovom fonde sa už o tom hovorí. Hovorí sa o koordinovanej miere medzi bankami, ktoré by prispievali do Európskeho fondu. Tu by som ukončil, drahí kolegovia, a očakávam vaše vystúpenia. Ďakujem. Ďakujem a teraz nech sa páči tieňovi sa hlásia o slovo. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujeme aj spravodajcovi za veľmi zaujímavú správu. Táto téma je niečo, čo je veľmi dôležité a ja osobne si myslím, že je to aj nový symbol toho, ako ďaleko môžete dotiahnuť politický populizmus a potrebujeme naozaj veľmi dobrú rovnováhu. Vidíme, že potrebujeme opatrenia na reguláciu odmeňovania a súčasne e, v určitej miere ideme až za ten bod a snažíme sa regulovať veci, ktoré by mohli byť vecou vnútorného záujmu firmy a nie, je ve- a nie vecou politika. Veľmi si preto vážim prístup spravodajcu k tejto téme a k tomu, že chce o tom hovoriť dopredu s tieňovými, kým nájdeme spoločné stanovisko k mnohým týmto témam. Niekoľko stručných poznámok. Myslím si, že táto správa je celkové dobrou správou. Je tam niekoľko bodov, s ktorými nemôžem súhlasiť, napríklad tam, kde sa hovorí o problémoch s odmeňovaním, ktoré sú ako jednou z hlavných príčin krízy. To si myslím, že je zveličenie. A ja si nemyslím, že by sme tu mali hovoriť o poistnom fonde, možno skoro e, fonde stability. Nemyslím si, že potrebujeme zástupcov odborov pri diskusiách o, o politike odmeňovania. A nemyslím si, že je potrebné, podľa mňa, aby sme skúmali e, rozdiel medzi najnižším a najvyšším odmeňovaním vo firme. Predsa to je vec firiem a ja si vôbec nemyslím, že to percentuálne rozmýšľanie je to, to cesta, ktorou máme ísť. I keď samozrejme dobre mať určitú rovnováhu, ale si nemyslím, že percentuálne rozmýšľanie je tou cestou, ktorou by sme mali ísť. Pokiaľ ide o banky, by bolo dobre si pamätať, že nie všetky banky sú kotované firmy. Napríklad na, v severských krajinách je mnoho bank, ktoré fungujú ako nadácie alebo iné formy. A preto sa mnohé z týchto vecí vôbec nevzťahujú na severský sektor bank, bankovníctvo. Aj to treba tiež zohľadniť. Ja si vôbec nemyslím, že táto e, e zdaňovanie bonusov niečo prinesie. E, je tam mnoho vecí, ku ktorým podám pozmeňovacie návrhy a uvidíme, kde sa dostaneme, ale ja som presvedčený, že sú možnosti na to, aby sme vypracovali dobrý materiál, ktorý opíše tie hlavné výzvy v oblasti odmeňovania. A potom sa musíme my zamyslieť nad tým, že koľko chceme regulovať, aby sme mali dobrý spôsob odmeňovania ľudí v tomto sektore a kde robíme vlastne tieto kroky len preto, že máme túto populistickú diskusiu, ktorú vyvolala ekonomická kríza. Ja si myslím, že momentálne tá rovnováha nie je najlepšia, a, ale ja som presvedčený, že my budeme mať nakoniec veľmi dobrú správu. Ďakujem, pani predsednička. Pascal. Ďalej, Pascal, prosím. On approuve tout à fait la... Naozaj schvalujeme líniu a tón správy e, kolegu a dosť nesúhlasím s tým, čo práve povedal môj kolega z liberálnej skupiny, ktorý vie, že odmeny sú iba internou otázkou každej spoločnosti. Ja si myslím, že e, v istom okamihu oni sa stávajú súčasťou systému, lebo už nie sú len otázkou odmeno, odmeňovania jedného e, šéfa v jednej firme, ale stanú sa e, súčasťou nejakého systému odmeňovania, lebo kritéria sa vyvíjajú a e, stanú sa politikom. Tak ako vo väčšine členských krajín dochádza ku kolektívnym dohodám alebo na základe nejakých verejných pravidiel, ktoré definujú platy, minimálne platy a tak ďalej, tak nemáme žiadny dôvod mm, nazdávať sa, že e, aj platy týchto vedúcich pracovníkov e, nie sú politickou otázkou, tak ako ňou sú e, platy zamestnancov. My súhlasíme, aby sme nefixovali, nestanovovali výšku odmien, ale mali by sme stanoviť, a to je našou povinnosťou, pravidlá, o ktorých a v rámci potom vlastne e, tých pravidiel je možné negociovať o konkrétnej výške príjmov. To je vlastne duch správy spravodajcu a e, eventuálne duch e, legislatívneho návrhu, ktorý môže prísť z komisie. Tri stručné pripomienky. Poprvé, týka sa to skutočnosti, že akcionári e, by mali mať možnosť definovať a hlasovať, teda správ, e, schváliť alebo odmieniť, od, odsúhlasiť alebo odmietnúť odmenu šéfa, generálneho riaditeľu. Myslím si, že to je veľmi rozumné dať pracujúcim také, takúto právomoc. Je to súčasťou transparentnosti. Pokiaľ ide o variabilnú súčasť odmeňovania, tá by mala byť limitovaná a mala by sa upraviť niektorými kritériami, ktoré by E, boli finančnými kritériami. Veľmi často sa rozlišuje európske riadenie firiem od amerického spôsobu riadenia, lebo hovorí sa, že európsky model riadenia z historických dôvodov berie do úvahy aj iné kritéria a ja si myslím, že v poslednom desaťročí sme ustúpili, že sme išli dozadu a preto je dôležité, aby sme e, prijali nové kritéria sociálnej zodpovednosti, environmentálnej zodpovednosti pri stanovovaní a pri vyhodnocovaní práve tej variabilnej zložky platov vedúcich pracovníkov. To sú moje, pozmeniu, to sú mo, to moje pripomienky, v ktorých duchu som predložila aj príslušné pozmenujúce návrhy, ale duch schválujem. Um, Ďakujem pekne, ja sa pokúsim byť ale stručné. Ďakujem pekne spravodajcovi. Mali sme aj veľmi dobrú diskusiu minulý týždeň. Súhlasím e, s veľkou časťou toho, čo povedal. Teda nie s úplne všetkým, ale veľkou časťou. Som sa mi páči, že sa snaží o tom, aby sme mali širšiu diskusiu o tom, ako fungujú podniky. Nie len čisto o otázke odme uplatňovania. Myslím, že to ide aj smerom toho, čo hovorilo ECD, že jednoducho e, chcete ísť do rizika, keď podnikáte, ale zároveň nesmiete proste opustiť e, svoju súvahu v rovnováhe. Čiže ja si myslím, že mali by sme sa skôr dívať e, na dlhodobé fungovanie podniku. Takže ja si myslím, že Nemali by sme sa nadívať na samotné fungovanie tej banky ako takej, ale to všetko súvisí aj s jednotlivými auditormi, externými, internými a podobne s rankingom bank a podobne. Takisto, eh, keď sa pozrie takisto aj um, orgány dozoru a dohľadu napríklad e, v súčasnosti v Británii napríklad e, takisto e, interviewujú alebo majú rozhovor s budúcimi vedúcimi pracovníkmi a podobne. To by možno, že sa mohlo rozšíriť takéto opatrenie po Európe, ďalej takisto aj menšie, bolo by dobre, aby sme do toho zahrnuli takisto aj malé podniky, nie len, malé, nie len veľké podniky a nezabúdajme, že mali by sme myslieť globálne a nie len z toho tej európskej perspektívy, um, pretože niekedy máme pocit, že ľudia teda odídu z, eh, do daňových rajov, ale rizika potom zostanú na kontinente. Predsednička, ďakujem pekne. Ja takisto asi by som chcela vstúpiť do diskusie, ale nebudem vstupovať teraz, až potom, keď budem hovoriť o svojom pozvaniacom návrhu. Chcel ste sa ešte ty vyjadriť? Ja som si zaregistroval vystúpenia. Ďakujem kolegom za príspevky a očakávam pozmenujúce návrhy. Mm, očakávam, že budú možno aj menej konštruktívne, potom si musíme zasadnúť a pozrieť sa, ktoré sú konštruktívnejšie a ktoré sú menej konštruktívne. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Leho. 10. mája je lehota na predkladanie, potom 1. jún a hlasovanie vo výbore by mohlo byť 22. júna a potom by bola ďalšia vec na júlovú plenárku. No, takže ja som zvedá, koľko to budeme mať, kým sa tam dostaneme. Teraz bod 6 nášho programu a to je regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi stát a podobne. Je to prvá výmena názorov k iniciatívnej správe. Spravodajca je Kay Swinburne. Ďakujem pani predsednička. Teším sa, že môžeme mať túto prvú výmenu názorov, ktorá je veľmi potrebná, keďže mne gratulovali k správe swimming poolu, teda k bazénu Takže možno by bolo dobré povedať, že táto správa nie je o swimming pool, o bazéne, ale o niečom inom. Veľa počujeme o MIFID, trhové a finančné nástroje, ktoré boli súčasťou smernice, ktorá sa pokúšala regulovať fungovanie trhov a patrili tam, a patrí tam smernica o zneužívaní trhu, o prospektoch a podobne. MIFID bol prima, prijatý v e, roku 2007 finančným sektorom a podobne, keď nadobudol účinnosť. Na budúci rok by sme mali mať revíziu MIFITu, aj to sa je k dátumu jeho prijatia. Implementácia MIFITu práve sa uskutočnila v období, keď trhy prežívali najväčšiu nestabilitu. A e, takže to, čo budeme vidieť e, o MIFITe, sa týka aj z krízy. Vidíme napríklad nárast Eh, hospodárskej súťaže a snahu o väčšiu harmonizáciu na európskych finančných trhoch. Zdá sa, že všade chápe pochopenie, že zrušenie pravidiel koncentrácie, najmä pre obchodovanie s equity, ekvitami, viedlo k eh, nižším eh, vykonávacím nákladom a táto správa sa zameria na infraštruktúru trhu, najmä na rôzne obchodné platformy. Zameria sa na transparent, pravidlá transparentnosti pred a po a budeme sa zaoberať aj inými triedami ako len ekvitami a zásadami vykonávania, ktoré stanovuje MIFID, napríklad opatreniami, ktoré najlepšie slúžia e, koncovým užívateľom, ako je ochrane investorov. Vidíme, že mnohé zmeny na trhu nastali od zavedenia MIFITu, napríklad nové technológie, veľké použitie elektronického obchodovania, e, veľmi častého obchodovania a vidíme celkovú e, celkové chápanie, že obchodovanie s derivátmi potrebuje väčšiu transparentnosť a reguláciu. V novej technickej ére a keďže si uvedomujeme stále viac potrebu transparentnosti, správa sa bude zaoberať aj tzv. dark pools pre veľké objednávky a použitím MIFITu na takéto veci. Vidíme, že dochádza k mnohým javom v obchodovaní, v tzv. čiernej diere kde sa nedodržujú pravidla MIFITu pred obchodovaním, vidíme, že MTF a, a SI sú nástroje, ktoré sa používajú a musíme dosiahnuť to, že aby obchod aj cez e, prepašku BCM ktorý vždy existoval ešte pred MIFITom, ale teraz prechádza na elektronické platformy obchodovania, sú veci, ktoré musíme riešiť aj z hľadiska týchto nových požiadaviek transparentnosti. CESA teraz robí prácu na zachytení údajov, aby sme veľmi správne videli, aká časť obchodov končí v černote a aby sme vedeli, aký objem trhu pracuje bez verejnenia ceny pred obchodovaním a ako to ovplyvňuje tvorbu ceny. Trh USA, ktorý reguluje rôzne obchodné platformy, je vyspelejší než EÚ. Jedna správa by sa mala zaoberať aj tým, že či sa máme čo poučiť od Ameriky pri e, tejto forme obchodovania úrady pre finančné služby si uvedom, hovoria, že menej ako 1% obchodných e, transakcií sa uskutočňuje v Černote. Chcem e, povedať, že možno by poslanci si chceli prečítať e, rôzne dokumenty, aby sa oboznámili s týmito čiernymi dierami a s rôznymi ďalšími vecami. Napríklad je tu materiál pani Legár, ktorý je veľmi užitočný. Konzultačný materiál Cezaru je tiež veľmi užitočný. A skupina TABB a jej správa z oktobra 2009, ktorá sa nazýva Obchodovanie v černote v Európe, je tiež niečo veľmi dôležité a užitočné. A ja dúfam, že naša výmena názorov na túto tému nám pomôže vypracovať veľmi dobrú a užitočnú správu. Ďakujem. Ďakujem. Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Kto na mňa vkýva? Pán Kampen? Ola, nech sa páči. Nevidel som, že tieňovi najprv. Takže najprv Ole Schmidt. Well, yeah, because... Thank you Thank you very much, Madam President, and thank you, Case Winburn, for... Ďakujem pekne, pani predsednička. No, ďakujem aj Kej za tento úvod. Moja prvá otázka je na teraz, čo s tým všetkým chceš robiť? Myslíš si, že to je dobré alebo zlé pre trh? Možno by si nám mohla povedať, čo si ty vlastne o tom celom myslíš. Pretože ja si myslím, že to by bolo dosť podstatné je to niečo, čo by mohlo byť dobré pre trh, teda určovanie cien a tým vlastne vytvorenie dobre fungujúceho trhu. Ja takisto budem študovať dokumenty, ešte som nezačal, ale v zásade ja som si fakt nemyslel, že pripravujete správu o bazénoch, teda o swimming pooloch, ale keď používate slovo dark, teda že v černote, alebo v, že robíte obchod v černote, tak to hneď vyvoláva nejaký dojem, že to je niečo v tme, alebo že to je niečo úplne nedobré. Keď sme vtedy diskutovali o MIFIDE, a to vtedy tiež takisto bola veľká diskusia, jedným z kľúčových eh, slovov, slov, vtedy bola transparentnosť a každý na trhu musí mať možnosť vedieť, čo sa tam deje. A čo sa týka mňa, ja som malý, ako malý vkladateľ či investor, chcel by som vedieť, že či moje peniaze nie sú niekde investované do, do tých čiernych obchodov. Preto by som teda chcel argumentovať tým, že ak toto tvorí veľkú časť trhu, čo teda asi je, pretože to v Európe veľmi silno rastie. Potom si myslím, že mali by sme e, mali s tým niečo robiť. Aby sme sa pokúsili do toho vniesť väčšiu transparentnosť, bez toho, aby sme samozrejme stratili ten nástroj, e, ktorý vlastne rieši tento druh podnikania, pretože to, čo ste povedali v podstate, Znamená, že nové napríklad technológie IT zmenili, aby všetkým technológie zmenili celý trh, vtedy sa inak e, fungovalo, keď sa vedelo, že v ten deň sa bude to a to predávať a podobne a vtedy a vtedy prebieha obchodovanie v, v jednej miestnosti a podobne. Dnes už nič také neexistuje. ale zároveň som veľmi váhavý, pretože ja nemám, mi sa nepáčia také finančné nástroje, ktoré e, majú nejakým spôsobom fungovať v tme či v černote. Alebo v... A ja si myslím, že v temnote. A v tomto výbore bolo povedané, že všetk, základná kapitálová požiadavka musí byť, že všetko musí byť transparentné a všetky účastníci trhu musia aspoň mať možnosť vedieť, čo sa tam deje. A vedieť, čo sa deje na trhu vtedy, keď e, sa majú zúčastniť e, takéhoto veľmi citlivého obchodovania. Predsednička, ďakujem pekne, Ole povedal, e, pýta sa, si, si, si, myslel, si sa pýtal, že je rozumné či citlivé. Som nerozumela slova senzible či senzitív, pýta sa pani McCarthy. Nož ja um, ďakujem spravodajkyni za jej správu, ale celkom mi nie je jasné, že o čo vlastne ide a na aké otázky sa tu snažíme odpovedať. Prečo sa vlastne dívame na tieto obchody v temnote? Um, Viem, že tu existuje to, čo to nedostatok, čo na transparentnosť. E,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 Takisto vieme, že s týmito Dark Plus e, nemáme veľa skúseností, takisto neviem, či máme nejakú štatistiku vonkoncom a čo teda sa dá vyšetriť v tejto oblasti a keď táto temnota, alebo táto temná časť obchodovania je e, úradnou alebo oficiálnou časťou finančného trhu. A teraz neviem, e, my síce hovoríme, že to nesúvisí vonkoncom s finančnou krízou, ale je tu určitá obava, že tu máme nejaký taký dvojitý alebo dvojvrstvavý výtrh, Jeden je ten viditeľný ten jeden je ten neviditeľný. No a potom neviem, či to celé pomôže vlastne e, dôvere, verejnej dôvere v, vo finančné trhy. A my takisto ste spomenuli, že je to potrebné niek- riešiť niektoré otázky. Ja súhlasím aj s Ole Šmitom, že sú tu rizika a teraz e, treba zvážiť, že aké sú e, prínosy týchto dark pools, lebo hovoria mnohí o tom, že Dark Pools vlastne prispievajú tomu, že sa zabezpečí väčšie množstvo likvidity, pretože zhromažujú prostriedky ale zároveň môžu mať veľmi silný vplyv, ale tiež som aj čítala aj od niektorých obchodníkov, že si myslia, že by mali byť tieto veci publikované. Um, ale sú tu rôzne názory samozrejme, takže ja dúfam, že si o týchto otázkach budeme môcť prediskutovať ako tieňoví spravodajcovia a mali by sme sa možno na toto dívať e, naozaj z veľmi takého špecifického pohľadu a nielen z pohľadu tej smernice o MIFIDE Viem, že niektoré možno, že veci majú zostať. Niektorí možno povedia, že áno, niektorá časť musí zostať teda v tej temnej časti trhu. Niektorí zase povedia áno, ale to treba vykompenzovať, aby nedošlo k nejakým e, škodám na trhu. Niektorí samozrejme, že celkovo málo sa vie o týchto obchodoch, ktoré sa dejú v rámci tejto, tejto časti trhu, v temnej časti trhu, ale preto si myslím, že mali by sme sa snažiť e, to pripraviť takým spôsobom, aby sme sa snažili riešiť otázky. Možno, že budeme potrebovať viac analýzy, možno budeme potrebovať od komisie e, viac informácií, ale nechcela som, aby sme diskutovali tu od, alebo mali odbornú diskusiu o tom, akým spôsobom funguje MIFI, pretože ja si myslím, že tu sú iné otázky a v zásade aj väčšie otázky, o ktorých by sme mohli podiskutovať práve, ktoré súvisia s touto témou a dotýkajú sa transparentnosti a aj likvidity. Ďakujem pekne, Pascal. Oui, je, je... Ja súhlasím s tým, čo práve povedala Alin. Aj my máme možnosť ako Európsky parlament predkladať návrhy, politické návrhy, ktoré predložíme pred zmenou smernice komisiou. Čiže máme možnosť do tejto debaty zasiahnuť a myslím si, že to je veľmi dobré. Možno, že my máme mm, ten pohľad na tie zisky ohľadne týchto DAC plus e, a je to vlastne istá konkurencia, skonkurenčnenie. Myslím si, že už sme o tom hovorili, ale skutočne tu ide o otázku e, nedostatku transparentnosti. A vzhľadom na krízu, ktorú sme mali, tak sme si uvedomili, že treba zlepšiť fungovanie trhov. A tie dark pools, to je pravý opak, to, čo netreba robiť, lebo to je menej transparentnosti, väčšia nepriehľadnosť, viac možností e, hrať s takými mikrorozdielmi, E, v oblasti kotácie medzi rozličnými miestami a vlastne jediný, kto má z toho zisk, je tam vlastne o, o tom hovorí komisia, to sú tie arbitráže, ale pre reálnu ekonomiku to nemá žiadny význam. Takže e, tre, tam sa posilňuje nepriehľadnosť, stabilita a samozrejme e, zisk majú z toho tí hlavní aktéry, ktorí podporovali e, tento vývoj a teda bohužiaľ zase sú to tie hlavné európske banky. Už sú niektorí vedúci pracovníci vo firmách šéfovia firiem generálni riaditeľia, ktorí sú na burze a tí hovoria, že je absolútne nevyhnutné tento systém zrevidovať, pretože je kontraproduktívny pre najväčšie e, podniky, lebo tam sa nevie, kto vydáva E, nariadenia, kto má aký kapitál a tak ďalej. Čiže myslím si, že je naozaj veľmi dôležité vypočuť si aj ich stanovisko, lebo samozrejme to môže byť e, v, tam, môže tam existovať istý rozdiel v porovnaní s tým, čo hovoria banky, ktorým to skôr vyhovuje. A pokiaľ ide o náklady, tak je jasné, že chceme znížiť tie náklady na transakcie, ale keď znásobíme platformu a kotačný priestor, tak takisto znásobíme transakcie a keď sa potom pozrieme na to, že jednotková cena sa znížila a keď sa pozrieme na e, celkovú sumu všetkých transakcií, tak zistíme, že tie stúpajú, respektíve sú stabilné. Takže nie je tu nejaký extra veľký benefit pre investorov ale tvorí to veľmi veľký benefit pre veľmi obmedzené množstvo e, aktérov. Takže myslím si, že k tomu sa treba vrátiť. Ďakujem. Um, ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto ďakujem aj spravodajkyni, aj tieňovým spravodajcom. Ja súhlasím s tými, ktorí hovorí o tom, že najdôležitejšia je transparentnosť e, a že slovo dark pool, teda tmavý bazén, naozaj vyvoláva veľmi hrozivý dojem. Ale nie som si stále celkom istá, tú otázku s tým MIFIDom a o tom e, odhalovaní cien ešte pred obchodovaním a to celé s otázkou transparentnosti. Ja neviem, že na toto všetko sa musíme vlastne pozrieť správe, že či budeme za to, či proti tomu, teraz tomu odhalovaniu cien. Um, Chcela by som takisto sa spýtať eh, spravodajkyne, že či by nám nemohla zabezpečiť, respektíve sekretariat výboru k všetkým tým um, dokumentom, ktoré boli podkladmi pre spravodajkyňu pri písaní správy, aby sme si aj my eh, na to mohli pozrieť, aby sme viac vecí sa mohli dozvedieť. Eh, tiež viem, že keby napríklad komisia zorganizovala workshop o Dark Pools, respektíve e, bola, e, bol zorganizovaný workshop o Dark Pool na komisii a bolo by dobre, keby e, mohli prísť zastupcovia komisie a nás potom to poinformovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. predsednička ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ste viete, že mňa pozývajú na väčšinu workshopov, ale väčšinou tam nemôžem ísť, lebo sedím tu. A je veľmi ťažké a niekedy to aj irituje, že sa dejú tieto zaujímavé veci a my tam nie sme. Jediná vec, čo ja chcem povedať, ja chcem povedať dve veci. Poprvé, pokiaľ ide o o tejto správy z vlastnej iniciatívy, je to e, veľmi zvláštny koniec dák pôl čiernoty, ale my sme to vedome urobili, chceli sme niečo lákavé vymysleť aby sme mohli preskúmať aj iné oblasti, napríklad veci ako algoritmické obchodovanie, čo nie je černota. A sú na druhej strane, ale sú veľmi rýchle a e, časté. To tiež súvisí s infraštruktúrou, ktorou by sme mohli riešiť v tejto správe. A preto je tu tento zvláštny názov. A samozrejme je tam ešte mnoho vecí aj zo strany komisie, a mnohokrát cítime, že sme chceli na niečo reagovať a nemáme na to nástroj. A to by mohlo narastať teda. Mňa zaujíma pohľad na to, čo by bolo efektívne algoritmické obchodovanie, aké má prínosy a nevýhody. Tiež ma zaujímajú tie čierne diery, Napríklad, čo sa stane, keď prekročíte určité hranice, limity. Možno ste tesne pred prevzatím a sú určité veci, pozície, ktoré by sa dali v temnote vybudovať bez toho, aby to trh na čas videl. A keď máte aj transparentnosť po obchode, to nie je to isté. Takže mňa by zaujímavé tieto veci. ale bez datumov a revízií robíme s mnohými neznámymi. Ale ja dúfam, že kým dokončíme správu, mnoho z týchto vecí už bude k dispozícii. A sekretariát sa určite pokusí všetko zosumarizovať, na, spojiť na jedno miesto a uvedie všade, dúfam, linky aj na tie rôzne dokumenty. Takže buďte pripravení, že niečo príde do vašej došlej pošty. Toľko by som chcela ja povedať. Keď chceš ešte niečo povedať na záver? Chcem sa poďakovať všetkým za pripomienky a chcem povedať, že áno, to všetko je v tme a tie údaje sa veľmi ťažko získavajú, ale je to naozaj vhodne načasovaná správa, pretože medzinárodní regulátori pred Cezar zvierali posledných 10 mesiacov tieto informácie, takže budeme mať naozaj E, fakta o obchodovaní v temnote v Európe v priebehu najbližších týždňov a budú k dispozícii, keď budeme prácu, e, správu písať. Pokiaľ je MITIF, či je to dobré alebo zlé, tak tí, ktorí tu boli, keď sa tieto výnimky do MIFITu dávali, si pamätajú, že boli dôvody pre výnimky pre e, blokové, podblokové obchody a podobne všetky tieto veci majú svoje miesto na trhu, ale otázka je, že akú úroveň e, musia dosiahnuť, aby mali vplyv na cenu a efektívnosť trhu. Takže naozaj sa budeme veľmi podrobne zaoberať predobchodnou transparentnosťou a výnimkami z nej, ako aj tým, ako funguje e, hlásenie, nahlasovanie, informovanie po obchode, pretože ľudia môžu odložiť informácie až o 3 dní Zatiaľ nemám žiadnu informáciu o tom, že by boli 3 dní odôvodnenie. Máte iných účastníkov na e, trhu, ktorí boli znevýhodnení touto trojdňovou lehotou. Ak by sa údaje zverejnili na konci dňa, tak by to malo celkom inú dimenziu. A hovoríme o novej ére transparentnosti, kde ľudia naozaj veľmi tvrdo musia zvodniť, na čo potrebujú 3 dní Takže tu toho strašne veľa. Každý deň prichádzajú údaje a ja si myslím, že máme veľa informácií, ktoré potrebujeme spracovať. A v najbližších týždňoch ešte budeme mať prezentáciu Cezara v rámci workshopu, ktorý sa uskutoční, dúfam, 12. maja. A to bude veľké stretnutie, kde plánujeme mať Cezara a každého zástupcu všetkých tých e, obchodných miest, ako aj inštitucionálnych investorov, ktorí by prišli a hovorili, ako dobre alebo zle fungujú tieto e, rôzne miesta, algoritmické obchody a podobne. Takže technika sa zmenila, technológia sa zmenila, svet sa veľmi rýchlo vyvinul za posledné tri roky a má to dopad na obchodné platformy a treba sa zaoberať ich štruktúrou aby sme začali pripravovať ambiciozne plány týkajúce sa štruktúry trhu, posilnenia transparentnosti, možno na úkor tých, ktorí e, jednoducho využívajú existujúce medzery. A ja si myslím, že je tu mnoho poučení pre nás E, veľmi by som chcela mať inkluzívny proces so stretnutiami tieňových pomerne často. A chcem, aby sme si dobre vymieniali informácie, zbierali údaje od národných poskytovateľov Cezara. Ja viem, že je to časovo napeté, ale dúfam, že sa nám podarí pripraviť harmonogram, ktorý vám rozošleme a že budete môcť prísť a my sa budeme snažiť, aby veci prebiehali pravidelne. Ďakujem vám za túto úvodnú výmenu a veľmi mi to pomohlo, aby som vedela, ako mám ďalej pokračovať v práci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už eh, takmer sme dosia- do- dohnali čas, ale máme tu ešte zastupkynu komisie Máriu Valencu, takže by som dala jej slovo. To je Prepačte, že to urobila som po vyjadrení našej spravodajkyne, takže keď ešte budeš chcieť sa vyjadriť, tak ti dám na to možnosť, aj keď teda veľmi času nemáme. Takže môžete z komisie sa vedať slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. my veľmi vítame túto iniciatívu Európskeho parlamentu. Je to vlastne v súlade s našim vlastným myslením. Myslím si, že táto správa z vlastnej iniciatívy a aj všetko to, čo som tu počula, presne poukazujú na to, čo trápi aj nás, že musíme sa teda pozrieť na revíziu MIFIDu. čo sa vrátim teraz ku konkrétnym bodom, ktoré tu jednotliví poslanci nastolili. Myslím si, že tu ide o dve veci ktoré sa neustále vracajú späť rozpráva. Jedna vec sa týka otázky transparentnosti a druhá vec je otázka hospodárskej súťaže a férovosti. My si myslíme, že všetky tieto veci boli jasne vyjadrené v rámci MIFIDu. A čo treba urobiť teraz po tých 5-6 rokoch? Je treba overiť, že či E, niektoré ustanovenia tejto smernice naozaj splňajú svoje účely. Myslím, že všetci v tejto miestnosti sa súhlasia s tým, že potrebujeme dobrú mieru k transparentnosti a um, spravodlivú hospodárskú súťaž. Takže musíme zvážiť, že čo je potrebné preto, aby sme teda mali um, dobrú cenovú um, tvorbu cien a zároveň, aby sme nemarili trh. Takisto, čo je potrebné ešte vytvoriť nové siete alebo podobne a nové formy obchodovania, či ich treba regulovať alebo odregulovať. Myslím si, že mm, vzdielame rovnaké predstavy, takže to je dobré pre obe inštitúcie. Ešte sa vrátim späť tomu workshopu. My sme neorganizovali or- oficiálne workshopy. My máme také workshopy, ktoré zvyčajne máme za aj s účastníkmi z, z príslušných sektorov. No, ale v podstate je to taká, také stretnutie všetkých e, v jednej miestnosti, ale určite je to možnosť, aby e, si hovorili a takisto, že existujú e, je možnosť veci prediskutovať. My budeme teda viesť aj konzultácie aj s Európskym parlamentom. Pripravujeme verejné vypočutie k MIFIDu, pravdepodobne v septembri. Takže budeme vás informovať a určite by sme boli veľmi radi, keby prišli niektorí poslanci aj s tým, že by aj mohli vystúpiť na tomto verejnom vypočutí. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Kaj, keď nehlasíš sa dobre. Takže ďakujem pekne tebe. A ako, si počula, ako ste počuli, ďalší krok v tomto procese je workshop 12. mája. Zatiaľ nemáme žiadne iné dátumy navrhnuté. Takže môžeme pokračovať bodom číslo 7 nášho programu a to je overovanie, respektíve to je diskusia o návrhu správy o overovaní právomosti euromin, pravosti eurominci a manipulácia s euromincami nevhodnými do obehu. A správu má pán, predkladá pán Biniev. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť po bulharsky, pretože je to veľmi technická správa. Kolegy, Първо бих искал да благодаря за поверената ми отговорност. Ďakujem pekne. Chcel by som teda poďakovať za to, že ste mi e, vyjadrili dôveru tým, že som získal túto správu a cieľom tejto spra- tohto nariadenia je e, zabezpečiť pravidlá pre overovanie právosti eurominci a manipulácie s euromincami nevhodnými domy, pretože um, Ehm, falšovanie euromincí je, veľký, je veľká hrozba a takisto aj nedostatok ehm, rámca môže tvoriť, môže tvoriť ehm, určitý problém pre samotné inštitúcie, akým spôsobom majú vôbec vyhľadávať e, falšované euromince a týmto vlastne sa znižuje ochrana e, euromeny. To znamená, že tento nástroj zabezpečuje právne na záväzný nástroj, ktorý bude potrebný k tomu, aby existovala spoločná, e, spoločný postup pre e, autorizovanie euromincí a tieto jednotlivé inštitúcie budú musieť dodržiavať. A v tomto kontexte súčasný návrh sa snaží zabezpečiť efektívne efektívnu implementáciu v celej eurozóne, tak aby mali rovnaké postupy pri, pri, pri overovaní a pri kontrole jednotlivých euromincí. A ja ako spravodajca súhlasím s prístupom komisie aj s návrhmi rady. Viete, že aby sme zlepšili text. Chceli by sme zaviesť niekoľko pozmeňujúcich návrhov do návrhu komisie. Jeden z hlavných, hlavných, hlavných cieľov je tej, to, tohto nariadenia je, že je treba zabezpečiť to, aby euromince, ktoré sa vracajú do, oby, do obehu, boli overené z hľadiska ich právosti a to sa deje prostredníctvom strojov, ktorých zoznam je v prílohe číslo 3 Um, Takisto je potrebné k tomu preškoliť príslušne ich pracovníkov. Ehm, toto samozrejme spôsobuje ehm, zvýšené výdavky pre tých, ktorí sú zúčastnení tohto procesu a ja si myslím, že mali by mať e, možnosť ponechať si manipulačné alebo prípadok za manipuláciu mali by sme takisto využiť nasledovný text, to je e, všetky e, orgány môžu uplatňovať, e, alebo si môžu, e, e, môžu mať nárok na e, úhradu manipulačných poplatkov za manipuláciu s týmito euromincami. Toto by mohlo byť doplnené do, te, do textu, ako je teraz navrhnutý. Takisto navrhujeme, aby bol doplnený ďalší nový odsek, ktorý by zabezpečoval prechodné obdobie troch rokov, ktoré by malo začať 1. januára 2012 a členské štáty by mohli poskytnúť osobitné výnimky z prvej vety, teda pre stroje, ktoré spracovávajú euromince, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, pretože to, to, tieto stroje fungujú už dnes a preukázali sa ako dobrý, dobré stroje, ktoré overujú um, pravosť Euromince a takisto aj odhaľujú um, falšované mince. Takisto sa príjmú určité výnimky po tom, čo prebehnú diskusie z CCEG. Čo sa týka článku 6, odsek 2, myslíme si, že by to mala byť povinnosť členského štátu a členských štátov a štátov E, zabezpečiť dostatočné vzdelávanie pracovníkov, ktorí e, certifikujú Euromince. To je takisto objasnené v pozmeňujúcom návrhu, ktorý navrhla Rada, ale my sme e, zaviedli ďalší pozmeňujúci návrh, v tom zmysle, že členské štáty musia vlastne zamestnať len takých pracovníkov, ktorí sú certifikovaní pre túto prácu. Takisto podporujeme komp- kompromis 25 celkovo akumulovaných euromincí, ktoré podržia do konca, do konca predchádzajúceho roku. Je to e, dôležité najmä pre tie členské štáty, kde je veľký počet takýchto e, strojov, ktoré overujú euromince. mince Ide hlavne o to, aby sme chránili euro pred falšovaním a my sme navrhli ďalšie ustanovenie, ktorom si myslíme, že je dôležité preto, aby sme zabezpečili väčšiu škálu takýchto overovacích strojov a počas našich konzultácií aj so specialistami z OLAFu sme zistili, že Napríklad, e, keď sa otvárajú kontajnery s euromincami, tak e, vychádza určitý plyn a to spôsobuje práve chemická reakcia, ktorá vyplýva z využitia rôznych chemických látok a nesprávnej um, dávkovania týchto chemických látok. Čiže ak ak teda ide o zvýšené riziko, tak e, ten manipulačný poplatok by mal byť zvýšený teda do tých 25 Takisto, aby sme zabezpečili väčšiu transparentnosť, e, my sme navrhli zavedenie nasledovnej požiadavky E, komisia po tom, čo e, dostane správy od členských štátov, mala by predložiť e, ekon výboru výročnú správu o vývoji a výsledkoch identifikovania a obrávania právosti eurominci. V závere by sme takisto chceli uvieť, že táto správa vlastne vznikla s plným rešpektovaním princípu subsidiarity a proporcionality. A ja by som chcela takisto poďakovať úplne každému, kto s tým kým som spolupracoval, teda so zástupcom komisie, rady, politickým skupinám. Chcel by som poďakovať aj zástupcom OLAFu za to, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Pán Peda hea eesistuja, tänan esmalt sotsiaaldemokraatide variraportöörina raportööri hea raporti eest. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za takúto dobrú správu. Ja viem, že toto nie je vec, ktorá by vyvolala veľkú politickú diskusiu alebo argumentáciu, ale je to vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť a pridať niekoľko návrhov. Ja som sa oboznamovala s touto problematikou a preto mám určité predstavy. Poprvé, myslím si, že je veľmi dôležité, že by sme zadefinovali e, mincu, ktorá nie je vhodná do, pre obeh. To by bolo veľmi dobré, pretože potom by bol text taký, ktorý by sme lepšie rozumeli a myslím si, že keď sa hovorí o tomto v rade, tak tá definícia nebola taká dôležitá, ale pre mňa to je dôležité a myslím si, že Európsky parlament má o tom hovoriť. Po druhé si myslím, že by sme mali hovoriť o strojoch, ktoré triedia euromince v obehu. Keď budú, kedy budú tieto stroje vymenené? Mali by sme mať na to lehotu, pretože vždy, keď niekto rozmýšľa nad e, tým, ako falšovať mincu. Nemôžeme začať e, vymýšľať nové stroje alebo kupovať nové stroje. A keď sú stroje nevhodné, tak čo by sa malo urobiť? Nemôžete ísť len do obchodu, e, ktoré používajú tieto stroje a v bodi 1b sa hovorí, že pracovníci musia byť vyškolení podľa pravidiel, ktoré pripravia členské štáty. Ale ja si myslím, že by sme mali mať európske školenia, spoločné zásady pre školenia. Text Európskeho parlamentu je dobrý, ale ja by som dal e, niekde prednosť aj textu rady. A myslím si, že by sme vždy mali mať za cieľ lepšiu formuláciu. A samozrejme, že v mojej politickej skupiny spravím návrhy. Ďakujem. Ďakujem, Silvi. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem spravodajcovi za správu k veľmi technickej téme. E, pokiaľ ide o kontext, e, čo sa skutočne deje? pretože otázka dôvery v spoločnú menu je otázkou vo všeobecnom záujme. A teda všetko, čo sa týka posilnenia európskeho prístupu k tejto téme je veľmi dôležitý. A na druhej strane si kladiem otázku, aká je úloha e, národných centrálnych bank, pretože e, myslím si, že keď sme vytvorili európsky systém centrálnych bank, ktoré sú e, prepojené s národnými bankami, tak to bolo najmä preto, aby sme zabezpečili kontrolu menovej masy, ktorá je v obehu. Takže možno to nie je to najdôležitejšie, ale predsa len je tu otázka dôvery a po druhé snaha nezvýšiť množstvo orgánov, ktoré do tejto problematiky zasahujú. Ďakujem. Ben. Ďakujem. Je veľká škoda, ale ja by som rád predniesol jednu poznámku. Pripadá mi také trochu ironické, že kým sa tu my bavíme o overovaní pravosti, o eurominciach a tak ďalej, v mojej krajine sa vedie burlivá diskusia o tom, že či by nebolo vhodné niektoré krajiny z eurozóny vylúčiť. To mi pripadá veľmi ironické. A to, že vedúci predstavitelia tohto výboru Eh, si vzali slovo v nemeckej diskusii a snažia sa rozdeliť eurozónu. Možno, že to je téma, eh, ktorú by sme mali v niektorej fáze riešiť, pretože inak táto diskusia, ktorú tu teraz vedieme, je možno trochu nezmyselná a oneskorená. Ešte niekto chce vystúpiť k problematike minci? Hovorí pani predsedníčka. Ja musím povedať, ja musím povedať, že podporujem to, čo povedal Sven. Pani predsednička, no uvidíme, kde na to nájdeme v našom programe priestor. Teraz tu máme zástupcov komisí, zástupcu komisie Janisa Senakisa. Ak si želáte vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi len niekoľko slov. Rád by som pánu e, Binevovi za jeho správu poďakoval. Môžem povedať, že táto správa je konštruktívna a zároveň napísaná v duchu spolupráce, pretože body, na ktoré upozorňuje, predstavujú skutočné zdokonalenie pôvodného návrhu. Navyše je to aj správa kooperatívna, pretože pán Binev zorganizoval celú sériu schôdzi, pozval odborníkov na rôzne aspekty tejto problematiky a podarilo sa mu na jednom mieste e, zhromaždiť všetky dôležité body a sú to rozumné body. A preto by som za komisiu e, pánovi Binevovi poďakoval a vyjadril by som s ním súhlas. Možno, že tu zostávajú nejaké drobné detaily, e, ktoré by bolo možné ošetriť na bilaterálnej, respektíve trojstrannej úrovni a formálne či neformálne so sekretariátom rady a s predsedníctvom. Rád by som poskytol niektoré technické vysvetlenia k otázkam, ktoré tu zazneli. Definícia nespôsobilých minci, to bola prvá otázka. Definícia minci, ktoré nie sú schopné už obehu, tak nad tým sme dlhší čas rozmýšľali. Určite si spomínate, že sme v máji 2005 vydali odporúčania komisie na túto tému a boli tam obsiahnuté aj definície minci, ktoré nie sú schopné obehu. Ukázalo sa, že akákoľvek priama definícia nespôsobilých mincí E, sa nedá aplikovať v praxi. Preto sme zvolili iný postup a namiesto odbornej a technickej definície takýchto mincí sme, zmeni- sme zaviedli funkčnú definíciu. To znamená, že akákoľvek pravá minca, ktorá je e, v priebehu e, procesu overovania právosti vylúčená, je nespôsobilá obehu. Čiže máme tu definíciu minci, ktoré nie sú schopné obehu, ale to nie je absolútna definícia, ale funkčná definícia. Ďalšia otázka sa týkala toho, že kedy treba obmieniať stroje, odpovedie tiež funkčnej povahy. Stroje je treba nahradiť a vymeniť vtedy, keď už nedokážu plniť svoje funkcie. funkcie. Predpokladám, že takáto definícia sa dá aplikovať nielen na stroje, ale aj na ľudí. Ako náhle zistíme, alebo niektorý podnik zistí, že jeho stroje už nedokážu správne overovať mince a ich pravosť, tak vtedy je potrebné, aby uvedený podnik tieto stroje vymenil. A čo sa deje s nevyhovujúcim strojom? Myslím si, že to je vec, do ktorej sa teraz nemusíme púšťať. To môžeme riešiť dohodou medzi podnikom, ktorý overuje pravosť minci a medzi dodávateľom strojov. Ďalšia otázka bola tiež veľmi zaujímavá. A síce preškolovanie pracovníkov by malo prebiehať na celoeurópskej úrovni. My zatiaľ hovoríme a myslím si, že všetky tri strany sa na tom e, zhodli, teda Rada, Parlament a Komisia, že zatiaľ kvôli veľkým rozdielom e, v pravidlách, ktoré sú v platnosti v jednotlivých členských krajinách, by sme e, v tejto chvíli nemali zavádzať záväzné jednotné európske školenia. Avšak niektorí ľudia v komisii, a máme tu aj príslušných pracovníkov, ktorí tu nie sú prítomní, e, treba povedať, že my teraz v komisii vypracúvame európsky nástroj pre preškolovanie, pracovníkov v oblasti zisťovania právosti minci. Zatiaľ si nemyslím, že by to malo byť povinné, ale po pár rokoch od implementácie by sme sa k tomu mohli vrátiť niekedy medzi rokmi 2015 alebo po roku 2015 a zaoberať sa otázkami, ktoré vyvstanú. Zrejme teda tam potom by sme mohli hovoriť aj o otázke zaviesť povinný jednotný európsky nástroj na preškoľovanie. Pokiaľ ide o dôveru občanov v menu vrátane minci, ja si myslím, že to je základný bod a za, hlavná myšlienka celého návrhu. Občan by mal dôverovať mene, ktorú používa. keď vezme občan do ruky mincu alebo bankovku, tak musí mať istotu, že ide o pravé peniaze od chvíle, keď e, bola vydaná e, príslušnou finančnou inštitúciou do obehu. O to tu vlastne ide. No a aké, aká je úloha centrálnych bank členských krajín? To je vec, ktorá je úplne v pôsobnosti jednotlivých členských krajín. Niektoré členské krajiny poverili overovaním pravosti minci práve centrálnu banku, iné členské krajiny tým poverujú napríklad mincovňu. V takom Francúzsku orgán zodpovedný za overovanie pravosti minci je La Monnaie de Paris, teda Parížská mincovňa. Tam je aj celoštátne centrum pre analýzu minci, organizujú sa tam školenia a všetky ostatné aktivity. Ja mm, dávam prednosť tomu, aby sme to ponechali na členské krajiny, bez toho, aby sme my zavádzali nejakú inú inštitúciu. Nazdávam sa, že som všetky otázky zodpovedal. Nebudem sa samozrejme púšťať do širšej rozpravy, o ktorú e, sa tu niektorí snažili. To nie je moja úloha a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz dám slovo spravodajcovi. Ďakujem, pani predsednička. Chcem ubezpečiť všetkých kolegov, najmä kolegyne sociálny, a kolegov zo sociálnych demokratov, že sme otvorení voči všetkým rozumným návrhom. A pre pani, ktorá sa ma pýtala na banky a na ich názory, tak chcem povedať, že som hovoril s Bulharskou národnou bankou a so všetkými e, osobami, ktoré sa tým zaoberajú Máme všetky tieto informácie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz sme sa predbehli vlastne asi o 10 minút. To je úplne úžasné. Takže ďakujem veľmi pekne za to. Takže e, zaradím všetkých, čo som preskočila. No nie, ideme teraz k bodu 8. To sa týka, pardon, ešte prepačte, ešte termíny k predchádzajúcej správe na pozmeňovacie návrhy k mincam je 10. maj, posúdenie 1. jún, hlasovanie vo výbore 22. jún a plenárka v septembri. Takto to vyzerá momentálne. A teraz by sme mohli prejsť bodu 8, ktorý sa zaoberá rozvojom potenciálu zamestnanosti v novom trvo udržateľnom hospodárstve. Spravodajcom je Edvard e, e, Skikluna. Ďakujem, pani predsednička. Je to stanovisko, ktoré vychádza z návrhu správy, ktorú sme dostali z výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky kde sa hovorí práve o otázkach zamestnanosti v udržateľnom e, hospodárstve. Správa vychádza zo záverov Rady o obnovenej stratégii udržateľnosti a zaoberá sa rôznymi výzvami vrám, vrátanie klimatických zmien, zmien klímy, teda energetikou, dopravou a podobne. A aj záväzkom EU zúčastniť sa medzinárodného boja s globálnym, proti globálnemu oteplovaniu, vrátanie e, e, štúdie IPCC. Potom sa tu zadefinuje, čo sú zelené pracovné miesta. A potom sa tu rozoberajú aj iné otázky, najmä tie otázky, ktoré E, sa zaoberajú technologickým vývojom a novinkami z oblasti technológie a ich vplyvom, ale jednoducho môžem povedať, že pri tejto definícii sa vychádza z definície Medzinárodnej organizácie práce, kde sa hovorí o kontrole znečistenia, environmentálnom monitoringu, ochrane prírody, ale aj o všetkom, čo zvyšuje efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť a správa potom e, na záver hovorí, že pri takejto definícii je veľmi ťažké merať e, užitočnú politickú analýzu. Je tam niekoľko dobrých bodov o kvalite práce, o otázke rodovej a jej zaradenia do všetkých aspektov, venuje sa pozornosť pružnosti trhu práce a podobne. Vychádzajúc z našho vlastného ekonomického výboru, ja som mal taký pocit, že by sme mali troška zvorazniť aj ekonomické aspekty, ale samozrejme pritom nezabúdať na životné prostredie. Takže mali by sme vedieť, že globálna hospodárska kríza spomalila zmeny v, vo využívaní energie, ale napriek tomu by nás to nemalo odradiť od toho prvého návrhu, ktorý som uviedol, a to je, že členské štáty by nemali byť uspokojené týmto poklesom, pretože je ten dôsledok ekonomiky, ale nie iných opatrení. A keď dojde k nárastu ekonomickej činnosti, emisie sa vrátia. A potom je to aj druhý bod, ktorý hovorí o tom, že európska stratégia zamestnanosti by mala e, zvážiť aj ekonomické dôsledky zmeny klímy na európsky trh práce. A taktiež e, ekonomickým aktivitám, ktoré sa prispôsobujú takýmto zmenám. Tretí návrh je tento. Všimol som si, že je tu tá otázka, ktorá sa týka vymedzenia zeleného, zelenej práce. Eurostat a OECD sa tým zaoberali posledných 10 rokov a majú pomerne prepracované usmernenia k tomuto a ja myslím, že by sme mali vychádzať z ich klasifikácie a ešte ísť možno aj ďalej a odporúčiť, aby členské štáty Európskej únie začali klasifikovať tieto pracovné miesta podľa samostatného kódu NAS. To je priemyselná klasifikácia, ktorú používa Eurostat a takéto zelené pracovné miesta sú v rôznych sektoroch, rôzne poskrývávané. Ak ich nebudeme definovať a nezavedieme takúto klasifikáciu, e, v, takže malo by to byť zosúladené s tou klasifikáciou, ktorou máme, plus tento nás kód, aby sme vedeli, aby sme mohli merať, koľko sme pokroku dosiahli a či sa blížime k našim cieľom. Súhlasím aj s tým, že zelené pracovné miesta nemusia byť len miesta, ktoré sú vedecké miesta, ale môžu to byť aj miesta, ktoré sú k dispozícii pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu a komisia by mala venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, aby boli postupne zahrňané do takéhoto programu. Ja v mojom stanovisku žiadam aj o ďalšie financovanie, ktoré by pomohlo malým a stredným podnikom ozelenieť. A samozrejme by sme mali pripraviť rámec, ktorý hovorí o tom, ako vlády, zamestnanci a zamestnávateľia sa majú prispôsobovať takýmto zmenám. A na záver nakoniec tu opakujem túto otázku definícií a hovorím, že i keď môžeme toto definovať, ako my chceme, potrebujeme túto klasifikáciu a jasne rozlišovať medzi eh, vodným hospodárstvom, odpadovým hospodárstvom, čistením vôd a podobne, emis, kontrolou emisí, ochranou prírody, produkciou eh, obnoviteľných energií, poskytovanie služieb a podobne aby sme jasne vedeli, čo je čo, aby sme to tu rozlišovali v rámci tohto plánu. Toľko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Is this working? Yeah. Uh, well, good. Uh, have a nice day uh, from uh, from a Mm, no, sure. Uh, Pozdravujem vás všetkých e, z Belgicka. Táto krajina je ešte stále živá a zdravá, takže myslím, že my tu ešte e, nejakú dobu ešte strašiť budeme. Takže Myslím, že keď e, budeme takto pokračovať, obávam sa, že už bude nás tak málo poslancov, že nebude mať ani nikto dosť na to, aby sme si tu dali partičku kariet. Ehm, takže ja mm, s, ďakujem za ten prvý návrh. Súhlasím s veľkým množstvom z toho, čo ste povedali. Tiež ehm, e, sa mi páči, že ste povedali, že teda nové pracovné miesta nemajú vznikať iba v noviteľných zdrojoch energie a tým to končí. Ale ehm, e, ide o to, že nie je e, nie, že sú to, je pracovné miesta, ktoré nie sú určené len pre čestých absolventov vysokej školy. Práve naopak by to malo byť, by to malo byť e, pracovné miesta aj pre ľudí, ktoré nie sú absolventami e, vysokej školy. Keď si predstavíme tieto štyri slavné sektory, ktoré súvisia so zelenými technológiami, tak najviac pracovných miest je práve v nižšej kvalifiko, u nižšie kvalifikovaných pracovníkov. A práve týmto, musíme, týmto my sme zabezpečili uľahčili prácu. Chcel by som uvieť niekoľko vecí. Myslím si, že ten tón, ktorý by sme tu mali mať, by mal byť tón, že to je veľká príležitosť, práve táto transformácia na zelené technológie je to veľká možnosť pre Európu, pretože e, môže spôsobiť, že hospodárstvo bude menej citlivé na, e, je na klimatické zmeny, ale aj na napríklad nedostatok e, zdrojov. Napríklad, keď sa pozrieme minulý e, týždeň, čo sa stalo so sopkou, ako to celé na nás malo vplyv, aké, také, ako môžu takéto rôzne šoky nás môžu viac či menej ovplyvniť, takže to by bolo dobré. A potom je tu ďalší aspekt, ak by mohol byť, mohla Európa byť lídrom, je to zároveň aj určitá príležitosť pre konkurenčnú konkurenčnú výhodu. Ja si myslím, že to je práve jediný spôsob, ako môže opäť eh, získať eh, prvenstvo európsky priemysel. A zároveň, ak pôjdeme týmto smerom, tak prepásneme príležitosť a budeme vlastne len my, čo budeme dobíhať ostatných a to nie je dobrá pozícia. To bola jedna vec. Potom ďalšia vec, myslím si, že keď sa dívame na to, akým spôsobom funguje inovačný model v Európe, mali by sme uznať tú skutočnosť, že ambiciozne eh, ciele vlastne ovplyvňujú rýchlosť transformácie. Čiže nemali by sme sa um, hambiť, keď si dávame aj ambiciozne ciele, napríklad v znižovaní emisí a podobne. To by takisto sme tu mali uviezť. A potom po ďalšie si myslím, že ten, ten, ak tento výbor nebude zdôrazňovať aj otázku zdaňovania e, v tom, aby posúval investície smerom do e, zelených technológií tým a zároveň by zdaňový systém e, trestal tých, ktorí to nerobia. Myslím si, že mali, nemali, neplnili by sme svoju úlohu ako výbor. Všetky tieto reči, čo sú o obnoviteľných zdrojoch a tom, že by malo byť daňové zvýhodnené tieto sektory. Samozrejme, že tie, dane by, tie daňové výhodnené ktoré by mali potom čase postupne vypršať, ale keď chceme urychliť eh, takúto transformáciu na zelené technológie, tak eh, dane majú svoju úlohu, potom v neposlednom rade je to otázka eh, pracovných miest, čo sa týka stratégie EU 2020. Samozrejme, že všetci chceme znížiť nezamestnanosť, ale vy ste spomínali Edward, že na prav, vodajca správy z výboru pre zamestnanosť sa na toto sústredil. Ja si myslím, že mali by sme podporovať práve to, že sa musíme sústrediť na kvalitu pracovných miest. Jednoducho, že by to mali byť e, kvalitné miesta pre všetkých, či už budú vyžadovať vyššiu alebo nižšiu kvalifikáciu. A nech Chceli by sme ale však, aby tá správa tiež mala, nemala priveľa strán, ktoré aj tak nikto nebude čítať. E, predsednička, um, ja by som tu mohla teda byť tou, tou piatou do tej partičky kariet, ktorú potrebujete. Jörg Henklund. Ďakujem chcem kriticky aj povedať, že to považujem za troška odstrašujúce, že pri takéto dôležitej téme, ako je zamestnanosť a hospodársky aspekt zamestnanosti, tu není nás ani toľko, aby sme si mohli zahrať príč. No. Chcem sa v prvom rade poďakovať za toto. Je to dobré že sa vydávame touto cestou, ale mám niekoľko poznámok. Myslím si, že pokiaľ je to možné, by sme mali uvažovať aj o tom, že e, či by tu nemali byť zahrnuté sociálne služby, pretože keď si zoberieme Nemecko, tak máme rastúci podiel starších občanov a stále viac potrebujeme sociálne služby. Kolega Lamberge povedal niečo, čo môžem počiaknúť. To nie je len o tvorbu miest, ale ide aj o kvalitu miest. Tento rok máme rok e, v Európe bojo, e, boja proti chudobe a vylúčeniu. A to je otázka hospodárskej politiky, pretože my si myslíme, že tu ide o súhru viacerých aspektov, súhru hospodárskej a sociálnej politiky. A myslíme si, že je dôležité ponúknuť pracovné miesta z hospodárskej stránky, ktoré umožňujú ľuďom prežiť, chránia pred e, chudobou. A ešte poznámka k tejto správe, čo by tam mohlo byť uvedené napríklad, to je program ILO Decent Work, kde sa hovorí veľmi jasne o tomto. Už ste vy tu na organi- Medzinárodnú organizáciu práce poukázali v súvislosti so zelenými pracovnými miestami. Možno by sa to mohlo doplniť o tento odkaz na e, slušnú prácu. Toľko moje pripomienky. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. No, Saja. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uh, kiitoksia myöskin. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať aj spravodajcovi. Je tu niekoľko vecí, ktoré by som chcela tu e, nastoliť. Pre všetkým otázka definície trvalo udržateľného hospodárstva. Bolo povedané, že je veľmi ťažké nájsť takú spoločnú jednu definíciu, pretože v správe je uvedená taká dosť široká definícia, definícia, ktorá pochádza z organizácie práce a isté, že veľmi ťažko sa porovnávajú aj štatistiky. Ak nevieme presne, o čom hovoríme, alebo ak nevieme, čo presne zahrania termín trvalo pracovné miesto alebo trvalo hospodárstvo. Čo sa týka mňa, ja by som povedala, že dajú sa nájsť trvalo udržateľné pracovné miesta prakticky v každom odvetví hospodárstva, ak je to tá časť, ktorá prispieva k trvalej udržateľnosti, napríklad energetika, eh, je tu veľká šanca v energetike, pretože tu keď sa pozrieme na to, koľko, šan, koľko možností máme energetike, keď sa pozrieme na tie množstva papieru, ktoré tu máme okolo nás, takisto keď sa pozrieme na naše cesty do Štrasburgu a podobne, tam tiež je možnosť. Takže čo sa týka definície takisto myslím, že mohli, keď do toho zahrnieme aj otázku zdaňovania pri vytváraní týchto pracovných miest, pretože nie je to všetko len také pozitívne, lebo máme aj výsledky z výskumov napríklad v Španielsku a aj na iných miestach, že vlastne tým, že budete podporovať nejaké pracovné miesto, tak zároveň maríte pracovný trh a môžete tým celým vysielať nesprávne signály, ak nebudete dokonať postupovať dostatočne obozretne. Možno by bolo dobré o tomto hovoriť aj o možných problémoch, ktoré to môže spôsobiť práve v tejto správe. Potom ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, je je E, tá myšlienka, že vytvárame tieto nie veľmi dobré pracovné miesta, alebo tieto jednoducho nezajímavé um, pracovné miesta, kde pracovné podmienky nie sú bohviaké, takisto ani odmenovanie nie je veľmi vysoké. A nesmieme zabúdať zároveň, že všet, v našich členských štátoch nemáme rovnaké pracovné trhy, napríklad v Škandinávii je to iné, ako je to v iných krajinách a niekedy je veľmi ťažké vôbec e, nájsť spôsob, ako sa majú vytvoriť pracovné miesta, ktoré budú trvalodržateľné, keďže tieto nové pracovné miesta už stále majú byť tendenciu byť za horších pracovných podmienok. A neviem, ako fungujú ostatné, ostatné pracovné trhy predsednička. Ďakujem pekne. Asi by som mala ešte povedať, že e, v vašom stanovisku ste sa prakticky dotkli úplne všetkého a myslím si, že to bol veľmi dobrý e, rámec ku všetkým e, bodom, ktoré ste uviedli. Yes, um, I'm, um, I'm not sure whether this... No už nie som si celkom istý, že či je to relevantné alebo nie. Ja prvýkrát, keď píšem, sta- píšem, teda, prvýkrát, čo píšem stanovisko a dostal som termín e, ešte prvnež bola správa publikovaná, ja som musel požiadať aspoň o dva dní, aby som mohol vidieť tú správu vôbec ja sám predtým, než bude publikovaná. E, ja sám myslím, že ďakujem pekne za všetky návrhy, ktoré tu odzneli, boli aj dobre odprezentované a určite pracujeme pozmeňujúce návrhy, ktoré som obdržal, s ktorými aj mnohí aj súhlasím. Ďalej, čo sa týka alebo ja súhlasím s tým, že názov je taký dosť ambiciozný. Takže asi Ja si myslím, že samotná správa však ehm, sa týka určitých dôležitých aspektov a už nech budeme mať akékoľvek ehm, názory, aj, niektoré z nich už odzeli už dnes, určite to všetko dáme veľmi hutným spôsobom do toho stanoviska. Um, Ďakujem pekne teraz kalendár, ktorý máme pre toto stanovisko je, že máme termín pre pozmeňujúce návrhy 5. mája a posúdenie návrhov 7. júna, hlasovanie v výbore 27. júna a potom by to malo ísť do hlasovania v gečnom výbore pre zamestnanosť 14. júla. Takže toto je posledný bod dnešného programu. Ja hľadám, či som ešte niečo vynechala alebo zabudla. Nie je tomu tak. Chcela by som pripomenúť tým, čo tu zostali, že sú tu určité zmeny v programe, e, v pôvodnom programe teda. Zajtra dlhodobá udržateľnosť verejných financí už nebude na programe 12 a takisto e, práve miesto toho bude sa hlasovať o, o